<clears throat> Dear colleagues, we will begin today's meeting. Kolegyne, kolegovia, takže zahájili by sme naše zasadnutie, pokiaľ nášho predsedu pána McAllistera žiaľ musel sa dostaviť na pohreb bývalého ministra životného prostredia, takže musíte to vydriať so mnou. Takže začali by sme s schválením programu. Ak nemáte žiadne komentáre, tak vlastne môžeme považovať tento program za schválený. Môžeme ísť bodiť číslo 2, schválenie zápisnic zo schôdzi, ktoré sa udeli 27. a 28. februára 2018. Ak nie sú žiadne komentáre, považujem tieto, túto, tieto zápisnice za schválené. Takže vidíme, že postupujem veľmi rýchlo. Bod 3, oznámenie predsedníctva. Bol som informovaný sekretariátom, že v zásade vám nemám čo oznámiť tejto fáze. To znamená, že priamo môžeme pristúpiť k bodu 4. Pokúsime sa zvyšovať samozrejme účinnosť práce tohoto výboru. Bod 4. Veľmi dôležitý bod dnešného rokovania je to správa o správe Komisie o Turecku za rok 2016. Začneme posúdením tejto správy. To prvé posúdenie, táto správa bola predložená v veľmi dôležitej dobe, ako vlastne sa o tom hovorila minipléne minulý týždeň, pokiaľ ide o vzťahy Turecka a EÚ. Od minulého roku Turecko vlastne zažilo pokus o prevrat, je tam vynimočný stav, ktorý bol vyhlásený odtedy a zároveň došlo k viacerým teroristickým útokom. Pred dvomi týždňami 16. apríla Turecko uskutočilo referendum, pokiaľ ide o reformu ústavy. To môže mať veľmi zásadný dopad na rokovania o pridružení. Pokiaľ je Benátsky výbor, vyjadril svoje pochybnosti, pokiaľ ide o fungovanie režimu, ktorý sa vytvorí vtedy, keď vlastne sa implementujú výsledky referenda. No a minulý týždeň parlamentné združenie Rady Európy prijalo uznesenie, pokiaľ ide opätovné začenie monitorovania Turecka. Minulý rok parlament apeloval na zamrazenie asociačných rokovaní potom minulý týždeň sa o tom hovorilo aj s komisárom Hánom. Tu ide o tom, aby sa vytvoril nový formát, pokiaľ naše aj s Tureckom, pevne veríme naše diskusie, pokiaľ to na načasovú správu, prispievajú významným spôsobom k týmto úvahám. Dovolte, aby som vám pripomenul, že existujú plány na to, aby sa poslala delegácia AFETu do Ankary pravdepodobne najbližších týždňoch spolu s delegáciou, pokiaľ je podvýbor pre ľudské práva. Predtým, ako dám slovo našej spravodajkyni pani Piri, dovolte, aby som ešte pokázal na to, že lota pre pozmeňujúce návrhy 9. maja do 18. Nech sa páči, pani Piri, máte slovo ako spravodajkňa. Uh, uh, Ďakujem pekne za slovo, pevne Verím, že sa tu budeme častejšie stretávať, aby sme veľmi rýchlo prešli našim programom. Kolegyne, kolegovia, tí z vás, ktorí sa sem dostavili, keď včera bol voľný deň, som veľmi rada, že aj kolegovia z Cypru prišli. Viem, že to nie je vôbec jednoduché, pokiaľ ide o zorganizovanie cesty sem a že sa môžeme zúčastniť tejto diskusie. Pokiaľ ide o načasovanie, chcem sa ospravedlniť. Totiž to všetko to súvisí s tým, že Turecko rozhodlo 16. apríla uskutočne referendum. Ja som bola toho názoru, že bolo by dôležité toto zohľadniť, aby sme my ako parlament vlastne mohli prijať spoločné rozhodnutie ešte pred letnou prestávkou, aby sme posúdili to, ako vlastne vnímame budúce vzťahy EU-Turecko. Dovolte by začala tým, že pokiaľ rok 2016 bol v zásade hrozným rokom pre turecké obyvateľstvo, nie len ide o to, že pokračuje vojna v Sýrii, majú stále na svojom území 3 milióny utečencov, potom tam bol pokus o prevrat 15. júla. No a samozrejme, boli tam hrozné teroristické útoky, ktoré sa udeli v celej krajine. Samozrejme, to, čo sa tam udiala, vôbec nezjednodušilo situáciu pre e, turecké občianstvo. Pokiaľ neustáli vynimočný stav, e, ktorý vedie k tomu, že nie sú súdne procesy pre, vo vzťahu k tým 140 tisíc ľudí, ktorí boli prepustení, 40 tisíc ľudí, ktorí sú zadržiavaní, e, väznení bez toho, aby mali možnosť e, sa obhajovať a preukázať svoju nevinu. Zároveň ešte došlo k väzneniu nielen novinárov, ale aj dokonca členov parlamentu, vlastne našich kolegov. Na, dokonca včera došlo k ďalšiemu zatknutiu 13 členov strany HDP, vrátaní ich podpredsedov, pána Demirtaša a pani Lektaš potom akademická obec, jej zastupcovia boli tiež väznení, dokonca vo väčšom počte ako, ako počet vojakov, čo je také zvláštne po pokusy o, pokusy o prevrat. Pre náš parlament vždy bola dôležitá sloboda tlače, toto sme sa snažili zdôrazňovať. Samozrejme, ide nám aj o nezávislosť, respektíve poukazujeme na nedostatočnú nezávislosť súdnictva, pokiaľ jednu petinu prokurátorov a súdcov boli prepustení. Zároveň sme vlastne zaznamenali určité zmeny legislatívy, ktoré spochybňujú nezávislosť súdnictva. Poprvýkrát vlastne, pokiaľ je správu parlamentu, som považoval za dôležité doplniť tam odsek, ktorý sa zapodieva vplyvom vplyvu, sa venuje vplyvu Ankary vo vzťahu k diaspore v našich krajinách. Toto nie je nový fenomén, už sme to zažívali v minulosti, ale keď si teraz pozriete, aký to má rozsah, aké je to závažné, napríklad v Nemecku, tam dochádza k zasahovaniu dokonca tureckých spravodajských služieb, ktoré monitorujú zástupcov tureckej diaspory. A potom tam boli viaceré štáty, kde došlo k odoberaniu pasov pre občanov s dvojitým občanstvom, potom zastrašovanie Mám pocit, že skutočne nastal čas, aby sme o tom diskutovali aj na európskej úrovni. Jednoducho nemôžeme to akceptovať, nemôžeme o tom hovoriť iba ako bilaterálnej záležitosti. No a potom poďme ešte k referende. Pokiaľ ide o referendum, napriek nespravodlivým voľbám, a kde mám aj pochybnosti o slobode volieb, polovica tureckého obyvateľstva bola za demokratickú budúcnosť svojej krajiny čo samo o sebe poukazuje na to, že pokiaľ ide o demokraciu v Turecku nie je mŕtva, 23,5 milióna ľudí, ktorí hlasovali proti niečomu, čo by vlastne oddialilo ich krajinu od európskych štandardov, je podľa mňa určitý signál nádeje. Pokiaľ ide o samotný obsah, Benátska komisia sa viedla jasne a my ako parlament samozrejme vítame posúdenie Benátskej komisie a tu ide o to, že jednoznačne to nie je v súlade so štandardami EÚ, ak nie je oddelenie moci, nie sú tam prvky, ktoré zabezpečujú rovnováhu v rámci moci a Turecko sa čoraz viac vzdialuje od naplnenia európskych štandardov. Aké sú to vlastne politické dopady celých týchto udalostí? V novembri tento parlament veľmi výraznou väčšinou rozhodol, že dočasne zmrazí prístupový proces, až kým sa nezruší výnimočný stav a kým sa krajina nevráti k demokratickým reformám. Na nešťastie, pokiaľ je výnimočný stav, ten platí ešte stále a zaznamenali sme dokonca ešte zhoršovanie situácie od novembra. Ak zaznamenáme neustále porušovanie korenských kritérií v zmysle prístupového procesu, to bude znamenať, pozastavenie, pozastavenie prístupových rokovaní a to je v zásade to, čo by som aj chcel navrhnúť v môjom návrhu správy. Samozrejme, chcem si vypočuť na to názory kolegyn kolegov. Nechcem tvrdiť, že by sme mali uzavrieť dvere pre Turecko alebo nejakým spôsobom preušiť spoluprácu s Tureckom, aj keď musím skonštatovať, že aj taká pragmatická spolupráca s Tureckom bude zložitá, ak prezident Erdogan aj naďalej bude pokračo- pokračovať vo svojich vyhláseniach tak, ako sa prejavoval v eh, posledných týždňoch, keď hovoril o nacistických eh, postupoch. A jednoducho to nie je ten spôsob, ako by mali komunikovať vzájomne politickí partnery. No a pokiaľ ide o ich ústavu, je jasné, že Turecko sa nemôže stať členom Európskej únie, to znamená, že kde je nejaký ten pákový efekt v rámci prístupov procesu, to sa zase stratilo. Prečo sa stratil tento pákový efekt prístupov procesu? Súvisí to aj s nami, totiž to od začiatku, samozrejme to bol taký otvorený proces, vedeli sme to už v roku 2004, nevyužili sme všetky nástroje, ktoré sme mali k dispozícii na to, aby sme podporovali reformy v Turecku. Tu napríklad ide o to, že tento parlament ktorý iba po posledných rokoch hovoril o tom, sa otvorili kapitoly 23-24, ale najšťastie sa to nikdy neudialo. No a potom samozrejme ide aj kredibilita dovnútra EÚ, pokiaľ ide obhajovanie základných práv. Pozrieme sa na maďarskú a polskú vládu. Samozrejme, to sa veľmi výrazne dotýka našej kredibility, pokiaľ zasledovanie sa základné práva aj mimo EÚ. Takže pokiaľ návrh mojej správy, ja tam uvádzam, že vlastne e, vy tam mm, posilnenie colnej únie. To nie je len dôležité pre nás, ale je to veľmi dôležité pre Turecko, ktoré zažíva zložité ekonomické časy. Avšak ide o to, aby sme to spravili s jasnými politickými kritériami. To isté sa týka aj bezvízového styku pre tureckých občanov. Tam musíme naplnené všetky kritéria. Dovolte, aby som sa ešte vyjadrila k reakcii EÚ. Totižto tu sedíme v tejto miestnosti po samite Gimniku. Dobre, že bude vlastne aj taký mini summit medzi Junckerom a Erdoganom koncom mája. To je veľmi dobré, má také dialog, nebude to vôbec jednoduché. Dobré je to, že minister zahraničných vecí bol pozvaný aj na ďalšie rokovanie. Pokiaľ je reakcia strany EÚ aj na Malte, jednoducho ja som z toho bola zahambená, že som Európanka totižto hneď potom, ako minister sa vrátil domov, ďalších 4 tisíc ľudí bolo prepustených, pokiaľ je ten nový dekret, potom aj Wikipedia bola zablokovaná ten istý deň. Ak teda berieme vážne naše hodnoty v Európskej únii, musíme o týchto veciach hovoriť. A to sa neudialo na Malte. Komisia povedala po referende, že budú podporovať nezávislé preskúmanie, či nedošlo k údajným podvodom. Toto sa Hm, čiastočne zopakovalo v Malte. Teraz zase, ako sme súhlasili s tým výsledkom, ako je, bez toho, že sme poukázali na OBSE, ako aj na medzinárodnú pozorovateľskú misiu. Komisár Hahn, ako aj vysoká predstaviteľka Mogherini, skonštatovali pred referendum, potom ako Benátska komisia zverejnila svoje posúdenie hm, ústavného balíčka, ľudia skonštatovali, že preskúmajú, či vlastne tento ústavný balíček v súlade s kodanskými kritériami. No a teraz odrazu chcú čakať až do roku 2018 s týmto posúdením. Myslím si, že tento balíček už predsa je jasný. Benátska komisia sa vyjadrila, takže prečo nespravíme to posúdenie teraz? No a mimo iného je jasné, myslím si pre každého, že pokiaľ túto ústavu nie je v súlade s kodanskými kritériami. No a tu vlastne ide o to, že aké posolstvo vysielame miliónom tureckým občanov, ktorí vlastne bojovali s demokratickú budúcnosť svojej krajiny, je to tak, že jednoducho máme príliš veľa záujmov, budeme tam mať určité vzťahy naďalej. Jednoducho musíme si uvedomiť, ako chcem, chceme reagovať na turecké občanstvo. Nemali, občan, no, nemali sa otáčať tým chrbtom, nemali sme zabúdať na kredibilitu EÚ. Pokiaľ je budúce vzťahy EÚ, Turecku sú veľmi dôležité, avšak musí byť prepojené na určité hodnoty. Ja by som chcela vypočuť jasné hlasy, alebo počuť jasné hlasy zo strany EÚ, ktoré budú apelovať na to, aby boli prepustení novinári z väzenia, aby aj Demirtáš bol prepustený z, z väzenia, aby sa skončil výnimočný stav. Pevne verím, kolegyne, kolegovia, dostanem sa k záveru. Viem, že samozrejme sú tu rodičia názory, pokiaľ ide o našu inštitúciu. Áno, tie tu už boli od roku 2004. Ide o to, ako viacerí z nás vnímajú vzťahy EU-Turecko, ale v zásade jediný spôsob, ako môžeme vyslať eh, jasné posolstvo vo vzťahu k tomu samitu, ktorý sa udeje na konci júna, eh, to posolstvo bude silné, ak budeme jednotní a pevne verím, že pokiaľ ide o tú druhú polovicu tureckých občanov, ktorí v zásade každým bojujú za demokratickú budúcnosť, ako aj pre našich občanov, ktorí si kladú otázku, kladú otázku, že ako môže EÚ nadalej postupovať tak ako vždy, aj vo vzťahu k Turecku. Takže tu je dôležité, aby sme sa opierali o naše princípy a hovorili jednotne. Ďakujem. Ďakujem pekne našej spravodajkyni. Ďakujem pekne za odvedenú prácu. Pokiaľ ide o skutočne túto dôležitú tému v súčasnosti, viem, že toto je veľmi zaujímavá diskusia pre mnohých a je to dokonca dôležité pre náš výbor, takže ja by som chcel postupovať následovne. Ja by som chcel dať slovo všetkým tieňovým spravodajcom na 3,5 minúty. Každý ďalší rečník, ktorý sa chce prihlásiť, naznačte e, váš záujem počas toho, ako sa vyjadria tieňoví spravodajci, potom uzavrieme e, rečnícky doznám a nájdeme určité riešenie, aby každý dostal istý čas, primeraný. Samozrejme, musíte mať pochopenie, preto aby sme skončili čas, než rokovať. Takže prihláste sa počas E, toho, ako vystúpia tými spravodajcovia. a pokúsim sa to zohľadniť, aby všetci sa mohli vyjadriť. Tak začneme. EPP. Pani Somer, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, dnes ste skutočne veľmi prísni. Chcem sa poďakovať kolegyni Katy Piri za návrh správy, ako aj za veľmi jasné slova, ktoré tu vyjadrila ale konec koncov už o tom hovorila jasným spôsobom aj minulý týždeň na pléne. Musím povedať, že je to trošku zložité reagovať aj na to uznesenie a pre všetkým, keď si pozrieme aj správu komisie o Turecku, jednoducho vidíme, že došlo k mnohým udalostiam od októbra v Turecku a preto v zásade máme tu veľké možnosti, čo napíšeme do správy o Turecku kto si myslel pred niekoľkými týždňami a mesiacmi, že situácia v krajine nemôže zhoršiť, tak bol asi prekvapený a jednoducho dostali sme sa na dôležitú kryžovatku v rámci našich vzťahov s Tureckom. Všetci sa asi zhodneme na tom, a to chcem zdôrazniť, že samozrejme pokiaľ o vzťahy k Turecku sú veľmi dôležité, pokiaľ ide Turecko je našim priamým susedom a dôležitým susedom, hospodársky partner, ktorý je dôležitý a v žiadnom prípade nechceme preušiť, preušiť všetky kontakty a vzťahy, akurát si musím položiť otázky, ktoré sa týkajú toho, že pokiaľ ide momentálna situácia Turecka, štatút kandidáta, či to je primeraný štatút, a preto je dôležité sa zamýšľať nad tým, ako budeme ďalej postupovať vo vzťahu k tejto krajine. Pokiaľ ide o Benátsku komisiu, samozrejme skonštatovala, že pokiaľ ide ústavné zmeny, ktorá bola podporená tesnou väčšinou tureckého obyvateľstva, že to nezodpoveda tomu, čo my vnímame ako demokratický právny štát. A keď sa to pretaví do praxe, tak ako sa to navrhlo, bez akýchkoľvek zmien, tak vtedy nastane najneskôr pre nás ten okamih, keď budeme musieť si povedať, kde je červená línia vo vzťahu k Turecku. Na no to vystáva otázka, ako vlastne máme postupovať, máme preušiť rokovania, to znamená, že zmrazí tam dlhšiu dobu, alebo jasným spôsobom povieme, že musíme to ukončiť. Totiž to, ak neukončíme rokovania, prístupovú pomoc Turecku nemôžeme zastaviť. To sme sa dozvedeli z do Európskej komisie. A ako dlho môže pretrvať takýto stav, pozastavenie rokovaní. Môže to byť nejaké permanentné zbrazenie, môže to byť 10 ročia dokonca. Vieme, že po ústavných zmenách, zmenách prezident Turecka v zásade môže vládnuť do konca svojho života tak, ako chce. V zásade dovtedy by pred prístupom pomoc sa mala ďalej vyplácať. Jednoducho to asi našim občanom ťažko sprostredkujeme. Pokiaľ je návrh správy, v zásade sa mi páči, čo mi tu chýba na niektorých miestach je pár, pár bodov, a pokiaľ ide o správu komisie a pokiaľ ide o to, o, čo, o čom hovoril minulý rok, pokiaľ ide o Cyprus, to by sme sa mali vedriť viac, tam som trošku sklamaná, že Katy si to všetko nespomenula, to, na čom sme sa zhodli v rámci rokovaní, jednoducho bolo by dobre to tam mať, potom ešte sloboda vierovýznania, tá sa čoraz viac pochybňuje v Turecku, takže bolo by dobre to viac zdôrazniť. A myslím si, že v končnom dôsledku, pokiaľ ide o rokovania na úrovni tieňových spravodajcov, sa nám podarí iste dosiahnuť dobrý výsledok, tak ako sme to vlastne dokázali vždy. Ďakujem pekne. Thank you very much. We move to the ECR group. Ďakujem pekne. EKR, pán Belder, nech sa páči. Ja, ďakujem veľmi, pán voorzitter. Uh... Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Pokiaľ ide o kolegyňu Piri, tá preukázala to, opätovne to, že sa význá v tejto téme. Ja by som sa chcel vyjadriť k odseku 4 a k problematike zmeny ústavy a ide o to, že to nie je v súlade s kodenskými kritériami. Samozrejme, to sú určite štandardy, ktorými sa my, ktorými sa my riadime a myslím si, že dalo by sa to vyjadriť tak, že v súčasnosti po referende Turecko sa čoraz viac ďaluje od kodanských kritérií a myslím si, že to, čo potrebujeme v tejto fáze, je to, aby sme mali jasnú európsku reakciu a Samozrejme, ja veľmi teď sledujem to, čo sa udialo na Malte. Musím povedať, že nemám z toho vôbec dobrý pocit. Totižto, pokiaľ ide o samotné udalosti a pokiaľ ide o implementáciu ústavných zmien, keď to teda všetko nadobudne účinnosť, no uvidím, ako to celé dopadne, ako to vlastne bude s prezidentskými voľbami. Kladiem si otázku, prečo tento špecifický odsek bol zakotvený tak, ako je, pokiaľ ide o odsek 8, tam správne hovoríte o závažných porušeniach slobody tlače, pokiaľ ide bezpečnostné otázky. A myslím si, že toto je práve to správne načasovanie, kde potrebujeme poskytnúť praktickú európsku podporu práve pre médiá v krajine, pre tlač, krajine. A to preto, aby mohli vykonávať slobodne svoju prácu. No a práve toto je veľmi dôležité, dôležitú úlohu. Môžeme podporiť tlač, máme na to určité e, možnosti. Potom pokiaľ je pani Somer, odsek 11, myslím si, že áno, tam musíme niečo doplniť, pokiaľ ide o slobodu vierovýznania. Nedávno vypracovalo Združenie sudcov správu. A táto správa vyplýva z diskusí s tureckými orgánmi. A pokiaľ ide o návrh správy, tam sa spomína aj tá otázka tureckého vplyvu na diasporu v Európe, v Európskej únii. Áno, v zase to je už taká dlhodobá otázka. A potom samozrejme vystáva aj ďalšia otázka, ako je to s financovaním zo, zo strany tureckých orgánov, pokiaľ takéto aktivity. A myslím si, že tu ide o taký zdroj financovania, ktorý výrazne mení situáciu a ktorý vlastne pomáha tomu, že majú výrazný vplyv, takže boli dobré sa na to zamerať, na to reagovať. Totiž to pokiaľ ide o Erdogana, on centralizoval aj mm, tento, takýto systém financovania, sú tam finančné toky a hovorí sa tam o rozličných aspektoch, sloganoch, takých úderných. Mm. Pán predseda, ja by som ešte mohol hovoriť samozrejme veľmi dlho, ale ja budem reagovať tak, že predložím pozmeňujúce návrhy a myslím si, že ešte jedna vec, musíme sledovať situáciu Turecku. Musíme využiť ten pákový efekt, ktorý máme o vzťahu k Turecku, aby sme reagovali, poukázali na tie problémy. Ja som si prečítal jedno interviu v nemeckej tlači, tam sa práve hovorilo o tom, že musíme zachovať tento pákový efekt vo vzťahu k Ankare. Thank you, Mr. Yeah, yeah. I'm a bit lenient apparently this today. Then we go to, to Alde, Mr. Lambsdorff. Teraz nech sa páči eh, Alde na 3,5 eh, minúty pán Lambsdorff. Ďakujem pekne. Pán predseda, v prvom rade chcem poďakovať Katy Piri. Zdieľame popis situácie, tak ako to predniesla dnes ráno a ako to stojí v jej správe. A to, že eh, tu pretrváva porušovanie kodanských kritérií a tým nenachádzame to dôležité v právnom váku, keď ako parlament hovoríme, že e, treba prerušiť alebo ukončiť tieto rokovanie, ale tak sa to predpokladá v právne záväzných textoch e, rokovacieho rámca. Takže nie je to žiadna politická špekulácia, je to len dôsledné uplatňovanie práva, o čo tu žiadame po prvé. A po druhé, Európsky parlament ako prvá inštitúcia minulý rok sme eh, aj žiadali eh, prerušenie a ja chcem naozaj spomenúť tú eh, hanbu týkajúcu sa toho veľmi slabého zasadnutia gymných, kde okrem Rakúska a Luxemburska žiaden iný členský štát sa neodvážil uplatňovať právo. Aj Nemecko Sigmar Gabriel povedal, že aj v tomto stave e, to vníma tak, že Turecko by mohlo pristúpiť do EÚ. Nechápem, ako sa k takému záveru mohol dopracovať. No a teraz tomu, či proces sa má ukončiť alebo prerušiť, to je opravnená otázka z môjho pohľadu, to je pohľad mojej skupiny, ale aj mnohých ďalších kolegov. Nezávisle od toho, ako to rozhodne by sme to mali nahradiť niečím iným. Nejde o to, aby sme ukončili dialog, to je pre mňa veľmi dôležité. Ale mali by sme sa snažiť pokračovať v dialogu a to je centrálne, pretože Turecko je veľký, dôležitý partner e, Európy. Je to hrdá krajina s veľkou históriou. V Európe e, žije, e, žijú milióny ľudí pochádzajúcich z Turecka. Nezabúdajme, že je to aj spojenec NATO, ktorý sa nachádza vo veľmi ťažkej geopolitickej situácii, ako navzáujme aliancie. Takže musíme sa pýtať, ako to nahradíme, čo tu momentálne máme, pretože proces e, prístupu je e, takmer e, ukončený, ale treba to nahradiť napríklad rokovaniami o novej asociačnej dohode. A tak by sa dal konštruktívne pracovať na oblastiach, ktoré sú možné, či už je to colná únia, hospodárske otázky, energetika napríklad, alebo pokračovanie rozhovorov o vízovej liberalizácii. spracovávanie geopolitických otázok, boj proti e, terorizmu, e, výmeny e, vo výskumnej vedeckej oblasti. Takže celý rad polí, kde môžeme naďalej spolupracovať a chceme spolupracovať s Tureckom. Ale tu má Katy Píri pravdu, samozrejme nemôže, e, nemôže sa tu nezohľadňovať aj e, e, hodnoty ako základňa a ak sa znovu zafetie trest smrti, tak takáto asociačná dohoda, takéto rozhovory tiež nebudú možné pre ukončenie e, e, e, prístupových rokovaní postačuje samozrejme porušovanie demokracie, ale tieto ďalšie body sú dôležité. Myslíme tu na všetkých tých novinárov, ktorí e, sú momentálne vo väzení v Turecku. Ležia nám e, na srdci a zasadzujeme sa za ich čo najrychlejšie oslobodenie. Na 3,5 minúty má e, teraz slovo ďalší kolega. Ďakujem pekne, eh, hovorí pán eh, Hadži Georgiu. Kolego, podporujem kolegov, ktorí sa doteraz vyjadrili. To Eh, čo tu momentálne zažívame. Aktuálna situácia je eh, dôklad, eh, dokazom toho, že demokracia je veľmi hrozená v tejto krajine. aké EU chce zachovať dialog, musíme si uvedomiť teda, že tento dialog je v najlepšom záujme E, Turkov a my zdieľame ich e, bolesť v tejto zložitej situácii, pretože oni si určite želajú, aby sa v ich krajine obnovila demokracia a väznenie e, dôležitých politických lídrov, lídrov hlavných opozičných skupín, to naozaj je porušením demokracie. Je Zastupujem eh, lídra eh, hlavnej opozičnej eh, síly na Cypre. My podporujeme postup, pokrok v cyperskej otázke, aj keď našu vládu momentálne vedie niekto, s kým si politicky a socioekonomicky nerozumieme. Podporujeme to, pretože nechceme, aby Cyprus bol naďalej rozdelený. Želáme si naozaj funkčnú konfederáciu, ktorá by zabezpečovala práva pre gréckych aj tureckých eh, cyperčanov. Máme tu uh, históriu uh, spolupráce, ktorá môže byť základom pre vytvorenie novej konfederácie, novej Cyperskej republiky. Ehm, podporujeme túto správu. Som si istý, že ehm, budú predložené ešte ďalšie pozmeňovacie návrhy. My budeme tiež súčasťou tohto procesu, obzvlášť pokiaľ ide o otázky týkajúce sa Cypru. Ehm, vážime si úsilie, ktoré bolo vynaložené v tejto veci EÚ. Musí, mať, e, musí byť veľmi ambiciozná ale je veľmi e, ťažké byť e, naozaj e, dostatočne ambiciózny v praktickej oblasti. E, my všetci podporujeme mechanizmy e, prístupu, ale tie sa musia e, dodržiavať, musí to ísť ruka v ruke s riešením cyperskej otázky. Ehm, colná únia a Turecko. Podľa nás toto sa rovná pristúpeniu. Takže zdôrazňujem, že si myslíme, že je možné postupovať ďalej, ale sú tu paralelné kroky, možné pozitívne kroky, idúce sa riešenia cyperskej otázky. Tento eh, postup sa môže zrealizovať iba, ak eh, tu budú aj pozitívne kroky zo strany Turecka. Dobre, ďakujem. A teraz prejdeme e, k skupine zelených. Ďakujem pekne a súhlasím s novými predrečníkmi, ktorí popísali situáciu v Turecku, ako vyzerá teraz. Podporujem mnohé z toho, čo je uvedené v tejto dobrej správe. Áno, pokiaľ tu správu pani Piri. A myslím si, že sme všetci skonštatovali, situácia sa zhoršuje Takže vidíme v mnohých oblastiach, to nejde vopred smerom pokroku, ale sa to iba zhoršuje. A očividne sme na nejakej kryžovatke, pokiaľ ide o naše vzťahy s Tureckom, pokiaľ ide o to, čo musíme zvážiť. Ja tu vidím zase tri také zložité otázky, ktoré musíme zvážiť. Tu ide o prístupové rokovanie, potom modernizácia colnej únie a potom tu ešte máme aj dohodu s Tureckom. Tu ide o problematiku utečencov migrantov, tá dohoda s Tureckom. Takže toto sú tie tri veci, ktoré musíme zvážiť. A jednoducho, pokiaľ tú dohodu s Tureckom, tak tam sme sa vlastne, tak povedať, dali na kolená pred eh, prezidentom Erdoganom. a je veľmi zložité sa z tej situácie dostať opätovne na nohy, takže preto musíme veľmi dobre zvážiť, ako budeme postupovať o vzťahu k Turecku. Pokiaľ ide o pristúpenie, áno, už sa o tom hovorilo, a my zelení sme ešte nezaujali stanovisko v tom zmysle, že sme mali úplne e, pozastaviť prístupové rokovania. V zásade tak či tak e, poslednej dobe alebo dlhej dobe niekoľko rokov neprebiehajú žiadne rokovania a to znamená, že v zásade to nič nemení z hľadiska Erdoganu, či budeme pokračovať v prístupových rokovaniach alebo nie. Avšak zaujali sme stanovisko aj k tomu, že v tejto situácii by sme asi nemali modernizovať colnú úniu, lebo to je totižto niečo, čo Erdogana zaujíma, čo by chcel presadiť. Mali by sme vyslať jasné posolstvo v tomto zmysle k Erdoganovi, že pokiaľ ide o jeho konanie a postup, tak v tejto situácii nechcem modernizovať colnú úniu a potom ide o tú dohodu o utečencoch. Pokiaľ teda ešte máme s Erdoganom túto dohodu, on má určitú páku vo vzťahu k nám a môže uplatniť po každý krát, keď nebudeme postupovať tak, ako on chce. Jednoducho stále môže hovoriť, že dobre, ak nebudete konať tak, ako ja chcem, tak ja vám pošlom všetkých utečencov. A jednoducho tu je tá situácia veľmi zložitá. Táto, a jednoducho musíme spoločne prevziať zodpovednosť za utečencov, ktorí prichádzajú, že musíme povedať, že dobre, teraz my preberáme našu cez zodpovednosti, nemôžeme jednoducho hovoriť iba o tom, že pošleme utečencov späť do Turecka, musíme prevziať zodpovednosť za tých utečencov, ktorí prichádzajú k nám a to je jediný spôsob ako ja a my to vnímame, ako vlastne môžeme sa dostať z tejto závislosti, ktorú tu momentálne máme o vzťahu Gerdoganovi. Momentálne dôležité je to, aby sme sa neobrátili vo vzťahu tým, ktorí sú za demokraciu v Turecku. Je dôležité, aby sme podporovali tieto demokratické síly v Turecku aby sme im poskytovali podporu, ktorí v zásade eh, chcú mať zmenu, ale pozitívnym smerom. Vieme, že nastanú určité zmeny, bude dôležité pripraviť politické rozhodnutia v krajine, potom budú aj voľby v roku 2019. Momentálne avšak ešte nevieme, ako v konečnom dôsledku dopadnú tie ústavné zmeny. Musíme ale jasne zdôrazňovať to, že sme na strane demokratov. Pokiaľ tieto otázky, to očakávam od členských štátov. Ďakujem. Tak. Uh, then we move to the last shadow. Prejdeme teraz k poslednému tieňovému spravodajcovi, kto by sa chcel uh, vyjadriť mimo tohto kola, uh, má možnosť. Uh, ďakujem, takže teraz pán Borgecio na 3,5 minúty. Ďakujem, pán predseda. S výnimkou kolegy, ktorá sa vyjadrila za zelených, som tu počula, som tu počul veľmi veľa pokritectva nespomenuli ten základný bod, kolegovia, ktorý nám umožňuje pochopiť, prečo tento islamistický líder eh, na branách Európy si dovoluje eh, takú voľbu eh, termínov, ktoré si nedovolí nikto, volá čl členov EÚ nacistov, okliešťuje náboženskú slobodu, má E, extrémne e, dvojznačné vzťahy s ISISom. E, prečo ho tak, tak všeobecne, všeobecnými výrazmi označujeme a diskutujeme vôbec o tom, či postupovať v príspových rokovaniach. Prečo nikto nemá odvahu povedať, že keď sa príliš rýchlo prijali eh, rozhodnutia eh, začas prísomnými rokovaniami, sa ignorovali eh, také politické skupiny, ako je moja, ktoré varovali pred tým. My sme hovorili, že nie je ťažké predvídať, že sa môže stať to, čo sa aj stalo, k čomu došlo. Z Turecka sa stalo islamistický, veľmi nebezpečný štát, ktorý nám e, medzi utečencami e, posiela e, špiónov, ktorí pomáhajú aj k zatýkaniu zahraničných novinárov. Náš novinár bol zaknutý bez toho, že by nám vôbec boli oznámili, z akých dôvodov. Aj tu pani Mogherini veľmi neskoro reagovala. Takže treba mať naozaj odvahu definitívne uzavrieť tieto vzťahy, samozrejme neprijať colnú úniu, celnú dohodu a e, Turecku povedať, že tu nie sú žiadne perspektívy pre prístup. Ďakujem. Teraz by som prešiel ďalším rečníkom na zozname. Máme tu dosť dlhý zoznam rečníkov, e, takže e, rečnícky čas bude ohraničený na dve minúty. Pán Brok. Eh, ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni, pokiaľ ide o Turecko, tam sa myslím dosť e, zhodujeme, vzdialuje sa od členstva v EÚ. Vyvia sa tam autoritárny režim, ktorý ešte nedosiahol e, e, úroveň Putina, ale ide tým smerom a potlačuje sa tam slobodná mienka, nefunguje tam už nezávislosť moci v štáte. A ja si myslím, že je dôležité, aby e, sme už de facto ďalej nerokovali, pokiaľ ide o prístupové rokovania. A ja myslím, že už toto de facto, ktoré žiada Európsky parlament, e, sa v praxi realizuje. Myslím si, že pán e, Lambsdorff treba podporiť to, čo povedal. Ja už v roku 2004 som sa vyjadril za postavenie kandidátskej krajiny a prístupové rokovania, pretože Erdogana už dlho e, poznám a vedel som, akým smerom chce ísť. Boli ma, e, označovali ma e, vtedy za niekoho, kto nevie správne zaradiť túto krajinu, ale kodanské kritériá nehovoria nič o tom, či sa má či sa má rokovať, iba hovoria, aké kritéria majú kandidáti splňať. Takže čítate to prosím presne. A e, koránske kritéria ale hovoria, že cieľom rokovaní je plné členstvo alebo ak eh, v prípade ratifikácie došlo k problémom čo, eh, eh, najvyššia, čo najvyššie možné prepojenie. Myslím si, že túto druhú formu sme dosiahli tak, že aby sa neprerušili rokovania, ale aby sme sa hýbali týmto smerom nečlenstva a hľadali možnosti zlepšených vzťahov, úzkých vzťahov teda zohľadňujúc aktuálnu situáciu. Musíme samozrejme aj riešiť cyperskú otázku. Cyper má teraz e, takú veľkú šancu, akú e, v minulosti e, tu sme dlho nemali. Bolo by nezodpovedné nevyužiť ju. celnú úniu by sme tu mali nasadiť. Celná únia je to, čo je pre Turecko zaujímavé a preto nie sme v rukách pána Erdogana, pokiaľ ide o utečencov tie, tie milióny utečencov, ktorí uh, sú už roky v e, Turecku, uh, nemali by sme ich politicky ohrazovať, mali by sme ich ďalej podporovať aj v Libanone, aj v Jordánsku utečencov. Čiže ja si myslím, že takýto by bol zmysluplný postup. Ďakujem. SND Group, Mr. Fleckenstein. Ďakujem. Pán Fleckenstein, nech sa páči. Ďakujem. Vážené kolegyne a kolegovia, Zaznelo tu už veľa vecí a súhlasím s tým, čo povedala Katy Piri. Diskusná línia v, cez celé politické skupiny ukazuje, ako vážne pristupujeme k tejto téme. Tu nejde o to, aby sme išli tým či oným smerom, že niekto má ten či iný názor. Hovorili sme o celej sérii veci a spomenul to aj Elmar Brok. Pokiaľ ide o naše budúce vzťahy s Tureckom, či k tomu potrebujeme prístupové rokovanie, to neviem, ale témy sú správne, či už to hovoril pán Lambsdorff alebo Elmar Brok. Som toho názoru, že by sme mali takto postupovať Nejde o vytvorenie akéhosi trvalého nepriateľstva, ide o to, aby sme mali čo najlepšie vzťahy, trvalé vzťahy medzi oboma našimi celkami. A to by malo byť e, v prospech e, oboch a len aby to bolo pekné na papieri. Je pod, nie, nemôžeme ponechať demokratov v Turecku e, samých na seba. je potrebné aby e, demokrati v Európe o nás e, nepochybovali. Ako dlho nám trvá, ako sme zhovievaví, než niečo politicky vyriešime aj v rámci EÚ. Napríklad pozrime sa situácia v Polsku, e, v Maďarsku, na Balkáne a tak ďalej, kde Jedni nechcú ísť vôbec e, do volieb, iní nechcú akceptovať výsledky volieb, tretí nechcú žiadnu demokraciu a hovoria, že si to všetko urobia najlepšie. A my, a hlavne rada, sme stále len koncern a stále viac koncern a, a týka sa nás to stále viac než kedy predtým. No a ľudia sa nám smejú. Ja si myslím, že E, je e, čas, aby sme konečne začali konať aj rokovať, aj e, sa vyjadrovať vážne a preto som za to, aby sme tie prístupové rokovania pozastavili s takýmto Erdoganovým Tureckom. Nie je vôbec možné o pristúpení hovoriť. Ďakujem, hovorí pán predsed pani Scháke za Alde. Ďakujem, pán predseda. Pridávam sa k tomu, čo povedala spravodajkyňa v súvislosti s referendom. aj OBSE, aj to, čo povedala Benátska komisia, ale aj s tým e, nadviažem aj na to, čo povedal pán Fleckenstein, to, že komisia aj ESVČ sú ticho a nevyjadrili sa na Malte Európsky parlament právny e, štát a ľudské práva stavalo vždy do centra e, našich e, vzťahov a porušovanie ľudských práv a právneho štátu sme považovali za dôvod, prečo prerušiť rokovania v prípade, že sa ten právny štát neobnoví teraz. Tie navrhované ústavné zmeny de facto vytvoria úplne novú situáciu a ja sa obávam, že to bude mať negatívny dopad na stav demokracie aj na ľudské práva v Turecku. Rada by som zdôraznila, že to nie je politický názor, ale je to dôsledok referenda. A tento dôsledok nám dáva veľmi úzky mandát, preto je potrebné si uvedomiť, že Mm, akejkoľvek podpore nepomôže, že Európa bude označená za nacistov a že Holandiania e, sú považovaní za zodpovední za masakre v Srebrenici alebo inde. Čo je dôležité, napriek všetky nezhody s komisi- medzi komisiou a Erdoganom, tak sú tu určité kontúry nejakej prekrývajúcej agendy. Jednak ten teda pragmatizmus, potom to zameranie na obchod, obchod, bezpečnosť a utečenci a nezávisle od toho je nepriateľné, aby ľudské práva a právny štát, teda to, o čom už tu celé roky e, rokujeme prostredníctvom Európskeho parlamentu, že by to zapadlo a že by to sa zamietlo niekde pod koberec. A to treba, e, k tomu treba tak pristupovať aj z hľadiska tých, tých vyjadrení o trestu smrti, o stavoch ľudských práv a tak ďalej. A je teda potrebné, aby právny štát bol vždy na prvom mieste, tak ako to bolo doteraz. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci, pán Panceri, predseda podvýboru druhá. Ďakujem. Ja chápem, že sú ťažké podmienky pre naše pôsobenie, pretože na jednej strane chceme byť rozhodnejší a na druhej strane sú tu záujmy, ktoré prevažujú, hlavne pokiaľ ide o tú dohodu o imigrácii. Ja osobne si myslím, že je v tomto momente správne stanovisko e, prerušenia rokovania, ale bez toho, že by sme úplne zabuchli dvere, musíme ísť alebo si vybrať veľmi rozumnú a inteligentnú líniu, pretože to, čo by nás teraz malo viesť, to je obyvateľstvo, ktoré povedalo nie v referende a ktoré predstavuje demokratické sily v Turecku. Musíme vyslať veľmi jasné posolstvo komisii, e, kde nemáme e, veľmi podobné názory ale musíme byť aj veľmi jasní tu vnútri EP medzi kolegami. Prečítal som si minulý týždeň Weberovú a Verovštátovú poznámku a Lambsdorff to vo svojom vystúpení posilnila. Tam sa hovorí, že treba ukončiť e, rokovaciu fázu a prekročiť e, k inej fáze, ktorá by bola asociačnou dohodou, ale taktické, strategické je to podľa mňa milné, pretože aj európska verejná e, mienka môže povedať, že je tam autoritatívny režim, dobre, treba skončiť s rokovaniem, ale napriek tomu e, sa to ďalej rozvíja iným spôsobom, asociačnou dohodou a ja si myslím, že to by bolo pomilené, nesprávne posolstvo a ja si myslím, e, že by sme mali ostať v tej fáze ukončenia alebo pozastavenia rokovania, ale bez toho, že by sme zabuchli všetky dvere. Ďakujem a teraz sa vrátime k EPP. Pán Sala Franka na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Veľmi pozorne som si prečítal správu. Spravodajkyne je vyrovnaná a správne zvážila situáciu bez toho, že by zbytočne zvýrazňovala pozitívne alebo negatívne veci, hoci tých negatívnych vecí bohužiaľ je viacej. Je to analýza, ktorá bere do úvahy všetky okolnosti, autoritatívny režim v Turecku, výnimočný stav, situácia po referende. A tu by som dodal, že záver tejto správy musí priniesť nejaké usmernenie. Podľa mňa je najdôležitejšie to, že došlo k zhoršeniu vzťahov medzi EÚ a Tureckom a to určite nie je z dôvodov, ktoré by sme mohli pripisovať EÚ a ja si myslím, že správa jasne správne a rovnovážne naznačuje túto situáciu aj vychádzajúc aj z kodanských kritárií tým, že porovnáva súčasnú situáciu ktorá je veľmi citlivá pre nás. A otázka strategického partnera v e, Atlantickej aliancii je tiež dôležitá. Ja si myslím, že by sme jasne zdvola, mali zdôrazniť a stanoviť ako neprekročiteľnú červenú líniu ľudské práva. Pretože ak Turecko pôjde cestou znovu zavedenia trestu smrti, to by mal byť ten limit, E, ktorý by pre nás nemal byť priateľný a a preto si myslím, že správa je umiernená, vyrovnaná, všetky prvky situácie sú v nej a to, čo je nevyriešené, je zadefinovať jasný dôsledok alebo jasný vývoj alebo jasný smer, ktorým by sme sa mali vybrať. Dobre, SND, pán Papadakis, nech sa páči. Πολύ σωστά η έχει πει... Ďakujem pekne. Spravodajkyňa správne povedala, že vzťahy sú naozaj s Tureckom veľmi zložité a ja by som jej zároveň rád pogratuloval k práci, ktorú urobila, ale zároveň si myslím, že nastal čas aj pre Európu, aby sme sa na vzťahy s Tureckom pozreli globálne, ako sme sa sem dopracovali, aké sme urobili chyby aj tu v Európe, hlavne vo vzťahu s pánom Erdoganom, ktorého sme dlhé roky neustále sme mu, sme mu tlapkali po pleci a, a v konečnom dôsledku sa v poslednom čase situácia veľmi e, zhoršila, hlavne spôsob, ako sa správa k svojmu obyvateľstvu. A čo je katastrofálne, že vzťahy EU, Turecko, ako keby sa obmedzovali len na obchodné aspekty a Turecko posilňuje tento aspekt a bolo by chybou, aby demokratické turecké sily ostali osamotené a nemali našu podporu. Na to sa treba sústrediť. Nesmieme tieto sily opustiť, naopak musíme im pomáhať. A zároveň si myslím, že pána Erdogana nemôžeme odmeňovať, aby potom vnútorne zhoršoval situáciu a určite predložíme pozmeňovacie návrhy v súvislosti s cyperskou otázkou. V momente, kedy Cyper, e, Cyprus je neustále postihovaný alebo obmedzovaný tureckými vojenskými silami, tak to treba jasne v tejto správe povedať. A tiež aby sa hovorilo aj o situácii v Turecku a aká je súčasná situácia. situácia. Nemôžeme sa obmedziť len na to, že povieme, že dobre, že Turecko zohráva konštruktívnu úlohu, ale vieme, že Turecko prešlo do e, militaristickej, vojenskej fázy a tak ďalej. A akým spôsobom pristupuje vôbec k svojim vzťahom e, k Cypru. Dobre, a teraz na dve minúty pán López, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Chcel by som poďakovať v prvom rade spravodajkyni. Za posledné roky sa venuje mm, tejto otázke a Turecku a ja zdieľam víziu o krajine, ktorú zachytila v správe. Veľmi stručne vidíme, že dochádza k transformácii podstate štát, podstaty štátu alebo fungovania štátu. Túto transformáciu zaznamenávame za posledné roky a žiaľ, štátny prevrat to ešte urýchlil a ako finálny horizont sa ukazuje ústavná reforma, ktorá ale vzdialuje Turecko od právneho štátu, od oddelenia moci, od demokratických hodnot a tak ďalej a EÚ jednoznačne zdôrazňuje kodanské kritéria na to, ktoré sú potrebné na vstup do EÚ. A teraz otázka je, čo robiť. Či prerušiť e, prístupové rokovania, pretože tiež je pravda, že cesta, ktorou sa vybralo Turecko, je e, takýmto spôsobom je nemožné, aby vstúpilo do EÚ, ale treba brať do úvahy viaceré ďalšie aspekty do budúcnosti. Poprvé, či sa nám to páči alebo nie a bohužiaľ E, ten priestor rokovania, e, ktorý sme mali e, s Tureckom, je ten prístupový priestor. Otázka je, že keď od týchto prístupových rokovaní odstúpime, tak otázka je, ako budeme môcť vôbec vplývať na to Turecko. Samozrejme sme si vedomi, že to ten prístupový cieľ je vzdialený, ak, ak nie nemožný. Ďalší aspekt Jeden zo spôsobov, ako môžeme vplývať na Turecko, to sú tie fondy a prístupové rokovania. Ďalšia vec, e, to, čo je dôležité aj pre obyvateľstvo v Turecku, je dôležité, aby existoval nejaký atraktívny horizont vstupu do EÚ alebo minimálne vzťahov a tam celná únia by bol spôsob, ako my by sme videli alebo ako my by sme podmiňovali ten rozvoj vzťahov do budúcnosti s Tureckom. Ďakujem. Ďalší rečník na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, hovorí pán e, Leitslitz. Ja považujem naozaj za dobré, že o tom rokujeme, o tom, ako ďalej k Turecku pristupovať. Ako povedal Elmar Brok, aby colná únia bola Kľúčovou otázkou v súvislosti s ľudskými právami a s tými kritickými výhradami, ktoré k Turecku určite máme. Potom je tu tá turecká diaspora. Došlo v Turecku k obvineniu osôb, ktoré potom e, teraz sú nezvestné a to sú všetko problémy, ktoré určite treba riešiť. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Pán Frojn, na dve minúty, nech sa páči. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem, Katy, za túto správu. V tej správe prejavila eh, veľkú odvahu my sme naozaj v extrémne ťažkej situácii, pretože je tu nielen turecká vláda, ktorá vo všetkých bodoch a v ich činoch odmietame. Máme aj 50 tureckých e, obyvateľov, ktorí sú na druhej strane. A z našej strany si od nás títo ľudia zasluhujú podporu. Ja si myslím, že to by mala byť naša najdôležitejšia úloha. Ak by sme úplne prerušili e, rokovania a podnikneme takmer všetky ostatné kroky na pomoc tureckej vláde, tak ten rozdiel je veľmi malý. My hovoríme v súčasnosti o vláde, ktorá zatkla tisícky ľudí, bez toho, že by prebehli nejaké súdne procesy. E, sú tam prenasledovaní a zatváraní sudcovia, novinári a tak ďalej. S takouto vládou jednoducho nemáme veľmi o čom e, rokovať. To by vôbec nebolo veľmi predvídavé ani ďaleko zrake. to, čo povedal kolega Lambsdorff, že chválil Rakúšanov, ktorí boli jediní, ktorí sa jasne vyjadrili, že by sme nemali ďalej rokovať. A jediné, čo musím namietnúť, je, že tu nejde o rakúsky postoj k Turecku, ale ide vlastne to je tá vnútorná politika tento krok spôsobila. A čo je tragické, že nemyslíme na Turecko, ale na voľby v Rakúsku. A tým som vlastne povedal dosť. Ďakujem. Áno, posledný rečník. Pán Navarides. Pán hovorí pán Mavrides. Áno. Ja by som povedal, že táto správa istým spôsobom alebo popisuje veľmi dobre to, čo sa dialo v minulosti, aj to, čo sme urobili my a opisuje dobre situáciu v Turecku, okrem jedného konkrétneho bodu pokiaľ ide o tú Syriu a Cyprus, ja si myslím, že tam ešte treba ten text e, vylepšiť. Keď hovoríme o Turecku, tak upresňujem, žiaľ, opozícia nemá vplyv na tureckú politiku. Táto e, jednoducho túto upravuje a riadi Erdogan a konštatovania Benátskej komisie v súvislosti s tureckým referendom, tie prišli až po ref- e, neprišli po referende, ale mesiac pred ním. Takže naša dôveryhodnosť by bola lepšia, keby sme mali takéto vzťahy informácie pred referendum. A pokiaľ ide o to, čo sa deje priamo v Turecku, napríklad situácia Kurdov, eh, hladovka kurdských žien, situácia eh, týchto ľudí a tak ďalej. To je jedna vec, to musí byť zachytené v správe. Potom Cyprus. V návrhu správy sa hovorilo v minulosti o stiahnutí tureckých jednotiek a o vrátení Famagustu obyvateľov. A, k teda v tomu, teraz to tam už nie je. A právny štát, posledný bod, právny štát vychádza e, z rímskeho práva pacta subservandam, jednoducho dohody treba rešpektovať a Turecko sa zaviazalo v dohodou z EÚ rešpektovať e, cel, dohody. Colná dohoda existuje so všetkými členskými štátmi aj s Cyprom a Turecko musí uznať túto dohodu. Ako je možné, ako môžeme takto ďalej fungovať, či, či my samotní takúto dohodu nerešpektujeme. Ďakujem a teraz k predstaviteľovi komisie. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Som rád, že sa môžem vyjadriť tejto diskusii. Takže ja súhlasím so pravdajkou pani Firi v tom zmysle, že pokiaľ rok 2016, začiatok tohoto roku boli veľmi zložité pre samotné Turecko, aj pokiaľ je vzťahy EU-Turecko. A v tomto zmysle pýtam teda úmysel spravodajky zamerať sa na tie hlavné výzvy, pokiaľ ide o vzťahy EU-Turecko, on je riešte to veľmi dobrým spôsobom. Pokiaľ je váš návrh, je to v zásade aj v súlade s posledním komisie, pokiaľ náš balíček, ktorý sme pripravili, pokiaľ je o správu za rok 2016, tam sú vedené všetky aktuálne udalosti v minulom roku a my zdieľame mnohé obavy, ktoré sú uvedené v rámci tohoto návrhu uznesenia a my sme to vyjadrili pri mnohých príležitostiach. Pre všetkým, pokiaľ ide o situáciu, pokiaľ ide o právny štát, slobodu prejavu, nezávislé súdnico a základné práva. Takže tu sme v úzkých kontaktoch a mali sme možnosť vyjadriť tieto obavy. Pokiaľ ide aj o to, o čom hovoril komisár Hán, vysoká predstaviteľka tu v parlamente pre niekoľkými pokiaľ je prijatie ústavných zmien, je dôležité viesť e, otvorenú diskusiu, pokiaľ je budúcnosť našich vzťahov. My sme veľmi citlivo počúvali a vnímali to, aké, pokiaľ je tie body, o ktorých sa hovorilo minulý týždeň na pléne, ako aj dnes do obeda. A zároveň sme si poznamenali aj to, ako diskutovali ministri zahraničných vecí na neformálnom rokovaní zahraničných vecí v piatok. No a pokiaľ ide o viedre na Malte, boli pozitívne v tom zmysle, že je tu prvý krok smerom noveniu dialógu, avšak teraz sme chceli skutočne apelovať na to, aby sme tak povedz, normalizovali dialog. Je to ďalšie kontakty, ktoré považujeme za absolútne nevyhnutné na to, aby bolo možné diskutovať priamo o vzťahoch EÚ-Turecko, pokiaľ ide o túto fázu našich vzťahov. Prvý, prvé kroky sa prijali cez víkend, boli bilaterálne stretnutia medzi vysokou predstaviteľkou komisárom Hánom a ministrom zahraničných vecí Turecka. Teraz je dôležité to, aby to úsilie a toto, táto komunikácia sa ďalej posilňovala a rozvíjala v ďalších týždňoch. Pokiaľ Turecko ostáva našim naj, najbližším a na, na dôležitým partnerom, preto aj naše vzťahy budú na mnohých úrovniach. Ide o to, ako pokryť všetky oblasti spolupráce. My sme odhodlaní pokiaľ ide o pokračovanie v tomto vzťahu s Tureckom, avšak pokiaľ ide o aktuálnu situáciu, potrebujem viesť skutočný otvorný dialog priamo s tureckými orgánmi. Ďakujem. And then for the EEA. Ďakujem pekne teraz za SVČ. Nech sa páči, máte slovo, zastupca SVČ. Ďakujem pekne, iba veľmi stručne. Chcel by som podporiť to, o čom hovorila moja kolegyňa z komisie Chcel by som všetkých ubezpečiť, že my sme nemlčali, nebudeme mlčať. Myslím si, že pokiaľ ide o komentáre vysoké predstaviteľke Mogherini po Gimnichu, potvrdzujú to, o čom hovorila spravodajkynia o svojej správe a ja ju podporím. Ďakujem pekne za tento veľmi prospešný dokument. Pokiaľ ide o správu a zistenie Benátskej komisie, sme veľmi znepokojení aj naďalej budeme podporovať občianskú spoločnosť a tureckú spoločnosť vo všeobecnosti, pokiaľ ide o nástroje a politické vyhlásenia. Chceme všetci mať demokratické stabilné Turecko. Všetci súhlasíme s tým, že najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, je dialog. Môžem poukázať na tom, čo hovorila Miriam, potrebujeme mať priame vzťahy Uvidíme, ako dopadne ten summit EU Turecko, či to bude príjemné alebo nepríjemné sadnutie. V každom prípade je dôležité viesť otvorenú diskusiu s Tureckom a myslím si, že je veľmi dôležité, aby Turecko potvrdilo, že chce zostať kandidátským štátom a chce ním zostať. Turecko veľmi dobre vie, že musí naplniť kodanské kritériá, tam, kde všetky také kritéria, ktoré sa týka demokracie, právneho štátu a základných práv. Ďakujem. Wish... Ďakujem pekne, spravodajkyňa. Chcete sa vyjadriť? Chcete predniesť vaše závery? Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne všetkým kolegyňam kolegom. Pokiaľ ide o naše politické ideológie a rozličné názory, v zásade dôležité je to, že identicky vnímame to, čo sa deje. A pokiaľ ide o ďalší postup, tiež sa na tom zhodneme. Poukážem na tých kolegov, ktorí hovorili, čo neuvedené správe Všetci viete, sekretariat sa už smeje. My ako spravodajci máme určité obmedzenia, pokiaľ je počet znakov, ktoré môžeme využiť. A jednoducho tam nehrá úlohu, či to je veľmi dôležitá téma pre všetkých. Jednoducho ste obmedzení 9000 znakmi, takže nemôžete tam uviesť všetko, čo je možné, všetko zakomponovať takéto správy. A ja sa prikláňam k tým, ktorí hovorili o problematike Cypru a vzťahy so Sýriou, že to je niečo, čím sa musíme zapodievať. Dokonca ja predložím pozmeňujúce návrhy v tomto zmysle do 9. mája. Vlastne už v roku 2004 sme boli politicky rozpoltení, pokiaľ ide o budúce vzťahy EÚ, Turecko. Niektorí z nás nikdy nechceli, aby tu bola perspektíva členstva pre Turecko. Niektorí mali veľmi dobré argumenty, prečo to tak malo byť. Ostatní boli takí optimistickejší. Konec koncov aj tu boli rozličné názory a hovorilo sa o tom, že je dôležité mať asociačnú dohodu. Alexander Lambsdorff, myslím, o tom hovoril. Hovorilo sa aj o rakúskej pozícii. Mne sa nepáči táto rakúska pozícia rakúskej vlády. To je tá istá vláda. Ak by Turecko bol najdemokratickejším štátom v Európe, stále by nechceli mať členstvo Turecka. Takže skúsme o tom hovoriť úprimne a otvorenie v poriadku, že máme rozličné názory, avšak neskúšajme sa schovávať za demokratické deficity, právny štát, Turecko, diskutujme o tom otvorene a či sa nám páči ten proces alebo nie, sme jeho súčasťou a niektorí z vás o tom hovorili. Jednoducho, keď sa budeme riadiť dohodami, tam je jasne uvedené, alebo teda našimi zmluvami, tam sa spomína, jak dochádza neustálemu porušovaniu základných práv, pričom sa shodneme na tom, že to tak je, malo by to poviesť k pozastaveniu. To znamená, že nemali sme nejako opätovne hovoriť o tom, ako by mohli vyzerať teda vzťahy v Turecko, sú tu určité fakty, ja som si istá, že jednoducho podarí sa nám zostať jednotný v tomto parlamente. Renáte Somer hovorila o problematike finančných zdrojov, áno, už vidíte vlastne samotnom návrhu správy, ja by som logicky povedala, že pokiaľ ide o pozastavenie rokovaní, malo by tam byť aj pozastavenie financovania. A veľká časť týchto finančných prostriedkov môže byť vynaložená iba ak bude súhlasiť vláda v Ankare a myslím si, že mnohí z nás by chceli podporiť demokratov, alebo isté osoby demokratov v Turecku, ktorí ale nemajú súhlas Ankare mohli byť podporení. Takže myslím si, že automaticky, keď sa zamýšľame nad nejakým pozastavením, musím sa zamýšľať nad tým, ako využívať tieto prostriedky. Môj apel sa týka toho, aby sa využili tie prostriedky na to, aby sa pomohlo tureckému obyvateľstvu. No a pokiaľ ide o... Myslím si, že to bola kolegyňa Scháke, že toto nie je nejaká politická vízia, ktorá mala byť vlastne na konci toho prístupového procesu. Je to v zásade dôsledok toho, čo sa deje v Turecku a mnohí partnery z Turecka na úrovni vlády hovorili, aby nerešpektujete výsledky referenda. Nie je to tak, že to nerešpektujeme. Jednoducho referendum má určité dopady. Má to určité dopady aj na vzťahy medzi EU Turecko. Takže tu nejde o to, že by sa nesúhlasilo s názorom väčšiny alebo rozhodnutím väčšiny, aj keď to boli neférové okolnosti. Pokiaľ ide o Cyprus, ešte viete, ja som navštívil Nikóziu, keď tie rokovania sa pozastavili. Som rada, že sa opätovne rozbehli. Samozrejme, je to veľmi zložitý proces a preto potrebujem mať plnú podporu ozorne všetkých nás. Potrebujeme tu mať aj plnú podporu Turecka na to, aby toto desiatky rokov trvajúce rozpoltenie povedlo k dobrom výsledku pre komunity na, na ostrove. Pokiaľ ide o zelených, pani Valero, myslím si, že zhodneme sa na mnohom, pokiaľ náš názor, avšak čo mi nie je jasné, ak sa zhodneme na tom, že colná únia je práve tam, kde sú tie pákové efekty strany EÚ, prečo zelení nechcú využiť ten pákový efekt? A akým spôsobom pomôžeme, pomôžeme demokratom Turecko, ak nevyužijeme tento pákový efekt? A tu mám určitý problém s tým porozumením, ako môže pomôcť ľuďom, ak e, nehľadáme nástroje, ktoré máme k dispozícii na to, aby sme tým ľuďom pomohli. No a potom ešte stručná reakcia. Veľmi si vážim tú spoluprácu, ktorá som mal v posledných rokoch, sa je zväčšia ako Európskou komisiou. Samozrejme, pokiaľ ide o komisiu, to posolstvo, ktoré sme vyslali minulú stredu vo vzťahu komisárovi Hánovi, že nesmieme postupovať tak ako doteraz. Myslím si, že to posolstvo bolo jasne pochopené. Takže ja dúfam, a komisia nemusí nejako čakať na členské štáty, môže konať samostatne. Ja by som chcela, aby komisia vypracovala posúdenie, ktoré sa týka toho, či teda aktuálna situácia je alebo nie v súlade s kodenskými kritériami. V zásade jediná vec, ktorá tu je. No uvidíme, ako vlastne dopadne s tým ústavným balíkom. Komisia musí tomu zaujať stanovisko. Pokiaľ je SVČ, ak si pozrieme všetky tlačové vyhlásenie SVČ, vidíme, že zameriavajú sa na určité znepokojúce aspekty, ale čo je dôležité je to, v akom čase vysielate aké posolstvo, a to posolstvo z Malty, v Turecku bolo vnímané tak, keď si pozriete tureckú tlač, že Európska únia pochopila svoje pochybenia. To bolo to hlavné posolstvo, tie titulky v Turecku, ale mi ľúto, to posolstvo nebolo veľmi jasné, pokiaľ ide o základné práva, to, čo vyplnulo z Malty posledný víkend. Takže toto sú moje reakcie na komentáre. Ďakujem pekne za to, že ste sa zapojili do tejto diskusie. Ako vždy, teším sa na to, že budeme mať dobrú spoluprácu s tieňovými spravodajcami a pevne verím, že ako parlament určite dosiahneme spoločné stanovisko. A ešte posledná vec, na to, aby sme teda zjednodušili hľadanie kompromisov, bolo by prospešné, ak by väčšina kolegov mohla predložiť v angličtine svoje pozmeňujúce návrhy. Samozrejme, nie je to povinné, ja chápem, že ak to chcete vypracovať vo vlastných jazykoch, takto vykonáte, ale zjednodušilo by to celý proces. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem pekne. Áno, chápem, že máte predsa veľa práce. Aby som trošku uľahčil, chcel by som zopakovať, že pokiaľ ďalého tu a pán Lambsdorff, nech sa páči. Direkt. Ďakujem pekne, iba stručne. Priamo som to bol oslovený a pokiaľ ide rokovací poriadok umožňuje zareagovať, takže pokiaľ ide Elmera Broka, nepochopím čo správne, to nie je to, čo sme hovorili, bol, boli kodanské kritéria, ale rokovací rámec, o to tu vlastne ide. To znamená, že to by si mala prečítať eh, podrobnejšie, pokiaľ našu pozíciu, áno, v čase sa menila, pokiaľ liberálo, ale vlastne ako už veľký liberál Konrad Adenauer skonštatoval, aj politický protivník nám nemôže brániť tomu, aby z jedného dňa na druhý sme boli mudrejší. A pokiaľ dobrú politiku, začína sa to tým, že skúmate realitu. Áno, máš pravdu, naša pozícia sa zmenila. Okay, for very short. Výborne, ďakujem pekne. Áno, bol spomenutý pán Brok, takže máte možnosť zareagovať. Pán Lambsdorff, pokiaľ liberálov, áno, vždy Jednoducho ste v jednej veci šikovní, pokiaľ ide o prispôsobovanie sa aktuálnej situácii. So far we hopefully clear... Ďakujem pekne, pevne verím, sme vyjasnili všetky veci, pokiaľ ide o spomenutých rečníkov. Aby som chcel pripomenúť, že pokiaľ ho to prepozmujúce návrhy 9. mája do 18. Pevne verím, že sa pripravia kompromisy v rámci nadchádzajúcej práce. Teraz môžeme ukončiť bod 4, pristúpim bodu 5, odporúčanie pre radu k 72. zasadnutiu valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. Dovolte, aby som pripomenul každému, že každý rok vlastne sa pripravujú odporúčania Európskeho parlamentu pre radu vo vzťahu k najbližšiemu zasadnutiu valného zhromaždenia OSN. Cieľom je doplniť prípravy, prípravu priorit EÚ a, a teraz pôjde o 72 zasadnutie válneho zhromaždenia OSN. Rada príjme v júli svoje priority a naša správa mala byť prijatá na fete v máji. Pokiaľ návrh správy, dostali sme 255 pozmeňujúcich návrhov. Zasadnutie tieňových spravodajcov sa uskutoční zajtra, aby sa diskutovalo o kompromisoch a sekretariat teda nám oznámil, to skutočne som veľmi rád, že pani Marinesku tu, aby predstavila správu v mene pána Kovačeva, ktorý je spravodajcom a budeme potom e, diskutovať o pozmeci návrh. Pokiaľ návrh správy, bude som diskutovať zajtra na prvom zasadnutí pracovnej skupiny EU-OSN od 2. do 3. v miestnosti ASP A1G1. Takže pani Marinesko, nech sa páči, máte slovo. Predstavte nám správu menej spravodajču, nech sa páči. Thank you, chair. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda, kolegyňa Marinesku. No, e, to nie som, ja som Manesku, ale je to podobné. Áno, ľahko sa to dá pomýliť. Takže môj kolega Kováčev, ktorý je spravodajcom pre túto správu, pre tento spis, žiaľ sa nemohol zúčastniť tohoto rokovania, má nejaké naliehavé povinnosti. Takže ja by som vám prečítala jeho vyjadrenie sa chce poďakovať všetkým kolegom, ktorí predložili pozmeňujúce návrhy. Ďakuje členom pracovnej skupiny EU OSN ako aj tým spravodajcom politickým poradcom za konštruktívny prístup. Ďakuje za výbornú podporu pokiaľ sekretariat AFETu. Chcel by pripomenúť, že minulý rok sme sa vrátili v tradičnej forme každoročných odporúčaní rade. Cieľom tohoto úsilia je prispieť do prípravy priority EÚ, pokiaľ ide o zasadnutie UNGA, pričom rada to príjme v júli. Tam ťa to správy parlament e, predkladá odporúčanie rady, pokiaľ ide o tematiku mieru, bezpečnosti, boj pre terorizmu, nešírenie zbraní, odbrojovanie, migrácie, ľudské práva, demokracia, právny štát, rozvoj, klimatické zmeny a reforma systému OSN. Bolo predložených 255 pozmeňujúcich návrhov. Na rozdiel od minulého roku, v tomto roku nebudem mať stanovisko výboru DV, pokiaľ túto správu, avšak my sme predložili inkluzívne pozmeňujúce návrhy, pokiaľ ide o aspekty rozvoja tak sme to vyriešili. Vo všeobecnosti je tu veľký počet eh, dosť podobných eh, pozmeňujúcich návrhov, čo pevne verím uľahčí vypracovanie kompromisov. Skutočne sa zasadnú deteľní spravodajcov tejto téme zajtra a spravodajca verí v konštruktívny prístup, tak ako to vlastne minulý rok, keď sa podarilo odsúhlasiť 22 kompromisných návrhov. Pokiaľ je pracovnú skupinu, o OSN je zasadnutie naplánované tiež na zajtra. Potom sú tu určité pozmeňujúce návrhy, ktoré sa opakujú, zameriavajú sa na to, ako zabezpečiť to, že eh, valné zhromaždenie OSN v spolupráci s EU a USA zabezpečí všetky nástroje na to, aby sa zabezpečilo to, že pokiaľ ide o riešenie prostredníctva dvoch štátov, vychádzajúc hranic z roku 1967, kde hlavným mestom dvoch štátov bol Jeruzalem a kde vlastne by eh, sa podarilo zabezpečiť štát Izrael e, v rámci bezpečne uznaných hraníc. Potom je tu posilnenie úlohy rezolúcií, ktoré sa zameriavajú na boj proti riešeniu, kde sa ide o riešenie e, sporov, potom tu ide o posilnenie odolnosti komunít, pokiaľ ide o extremistickú propagandu, je tu apelovanie na OSN, aby sa upla, uplatnil pozmeňte návrh z Kampaly a tu ide o to, že má sa ak Európska únia, Európska únia mala mať e, miesto v rozšírenej bezpečnostnej rade. Pokiaľ ide o boj proti beztrestnosti, je dôležité podporiť novo zvoleného tajomníka OSN, pokiaľ ide o reformnú agendu, je dôležité zabezpečiť architektúru mieru a bezpečnosti, celkové fungovanie, architektúry, decentralizácia a tak ďalej. Potom samozrejme zosúladenie aj financovania celej organizácie, ako sa vlastne predtým hovorila, Rada za normálne okolnosti prijíma každý rok v júli svoje odporúčanie vo vzťahu k valnému zhromaždeniu, ktoré sa začína v septembri, po pozdielnom hlasovaní AFETu na konci mája a po podpore v júli na pléne odporúčania OSN E, Európskeho parlamentu môžu byť zaslané rade na posúdenie. Spravodajca pevne verí, že pokiaľ túto správu a kompromisy podarí sa zabezpečiť, až zajtra na zasadnutí tým spravodajcov budeme konštruktívni a že podporíme vlastne to plánované, plánovaný postup. Hlasovanie na AFETE bude 30. mája. Name Prepáč, že som nesprávne vyslovil vaše meno. Pokúsim sa tomu zabrániť do budúcnosti. Máme tu zoznam rečníkov pán Point, ktorý zastupuje pani Post. Actually... Pekne, pán predseda, pán Freund. Áno, ja už druhýkrát zastupujem pani Post, už druhýkrát. Veľmi rád vykonám túto úlohu. Prečítam vám to. Chcem najprv ospravedlniť Soraju Post, šutenie o spravodajku, ktorá žiaľ dnes sa nemohla sem dostaviť, keďže má iné povinnosti. Chcel by som sa poďakovať aj mene spravodajcovi, pánovi Kovačovi, za vynikajúco vyvážený dokument, ktorý nám poskytol. Mám pár komentárov, pokiaľ ide pozmeňujúce návrhy, ktoré pripravila SAD, pokiaľ ide o mier a bezpečnosť úloh žien. Tu ide o rozličné pozmeňujúce návrhy, ktoré zmerujú na to, ako dôležité sú ženy, pokiaľ je participáciu, pokiaľ ide o proces mieru a bezpečnosti. Je to v súlade s príslušnými rezolúciami. Nechcem všetky menovať. Naše pozmeňujúce návrhy sa týkajú aj toho, ako posilniť a modernizovať, zosúľadiť aktivity, ktoré sa týkajú rodovej rovnosti. A zároveň pripravili pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú použitia zodpovednosti, aby sme chránili tento koncept. Skupina SAD pre migráciu utečencov a klimatických utečencov SAD apeluje na ľudskoprávnejší prístup, pokiaľ ide o pristupovanie k utečencom, migrantom a pokiaľ ide o právne rámce a cesty pre migráciu. Tu ide o to, že by sa mal zapracovať termín klimatický utečenec, mal by sa vypracovať definícia v rámci medzinárodného práva, keďže táto téma bude čoraz dôležitejšia v najbližších rokoch, keďže tu dochádza k globálnemu oteplovaniu. Boj proti terorizmu, Pozmeňujúce návrhy skupiny SAD sa zameriavajú na to, ako je dôležité zabezpečiť integráciu ľudských práv a právneho, člá, právneho štátu do politik pre boj proti terorizmu, keďže by vlastne mali byť kľúčovým pilierom pre tieto politiky. Ak chceme bojovať tie príčiny teror- proti príčinám terorizmu, je dôležité tu podporiť odolné spoločnosti, komunity, ktoré budú vytvorené lokálnymi aktérmi. Potom nešírenie, odzbrojovanie, tu je požiadavka, aby sa vytvoril právny rámec v súlade s existujúcim medzinárodným právom, pokiaľ ide o dróny, o roboty, keďže je dôležité reagovať na rýchly technologický rozvoj tejto oblasti, je dôležité, aby Európska únia eh, bola mala moderné alebo aktualizované pravidlá, keďže problematika týchto oblastí je čoraz dôležitejšia ľudské práva, právny štát, pokiaľ je túto oblasť. Viacejkrát sa tu zdôrazňuje v rámci pozmeňujúceho návrhu to, že dôležité chrániť najzraniteľnejšie skupiny mladých ľudí, detí a ženy. Dôležité im poskytnúť práva na to, aby vlastne mohli zmeniť situáciu. Dôležité ich zapojiť do všetkých e, procesov, ktoré sa týka humanitárneho iných aktivít, pokiaľ je LGBTI, vyjadrili sa komentáre, pokiaľ je k tomu ako posledné aktivity EÚ, pokiaľ je podporu a ochranu LGBT LGBTI a ich práva, pokiaľ ide o to, aby sa bavila proti akému násiliu, ktoré sa týka LGBTI ľudí, ako ich obhajcov. Text sa zároveň zameriava aj na práva a ochranu pôvodného obeťovstva, ako aj Rómov. Tu ide apel na členské štáty EU a OSN, aby sa implementovali odporúčanie, pokiaľ ide o osobitného spravodajca, pokiaľ ide o formy rasizmu, diskriminácie, xenofóbie a netolerancie, ktorá je s tým prepojená trošku dám tlmočníkom šancu, aby to zvládli. Tlmočníci to zvládajú. Pokiaľ ide reproduktívne práva, e, je dôležité e, tu mať cezhraničné aktivity, chrániť práva žien. Apelujeme na plnú implementáciu pekinskej platformy, pokiaľ ide aktivity a pokiaľ ide SCPD program aktivity. Pokiaľ ide podnikanie, ľudské práva, v tomto roku to nebude také rozsiahle, než by to bolo príliš veľa. Podnikanie, ľudské práva, podporujeme, odporúčame, aby vlastne podporil osobitný komisár OSM pre ľudské práva, pokiaľ ide o to, aby sa vlastne riešili zneužívania situácie strany podnikov, musí mať efektívnejší systém, pokiaľ ide o opravných prostriedkov, vnútroštátnej legislatívy, všetkým pokiaľ sú zahraničné prípady zneužití v sektore podnikania, zároveň podporujeme aj medzinárodne právne záväzné nástroje do budúcnosti. No a napokon pokiaľ ide o EÚ ako aj reforma systému OSN, SAD apeluje na reformu Bezpečnostnej rady za účelom toho, aby sa odzrkadla nová realita primernejším spôsobom. Pokiaľ ide o návrh 234 Jo Leinena, očakáva od Francúzska, že bude prezentovať spoločnú pozíciu EÚ keďže Spojené kráľstvo odstúpi, vystúpi z EÚ. V každom prípade sme chceli mať teda jednotné sídlo EÚ v Bezpečnostnej rade OSN. Chceme vykonať reformy, pokiaľ Bezpečnostnú radu tu ide problematiku VETA, ako riešiť prípady e, porušovania ľudských práv a vojnových zločinov. Ide tu otázky, ktoré sa týkajú odzbrojovania a pokiaľ aj problematiku nešírenia jadrových zbraní. Na záver sa tešíme na ďalšiu spoluprácu s pravodajcom. Pevne veríme, že dosiahneme dobré zhody s ostatnými politickými skupinami eh, v rámci eh, nadchádzajúceho roku. Ďakujem. Then we go to the ALDE group. Ďakujem. Teraz prejdeme k eh, skupine ALDE, pán Kiučuk. Ďakujem pekne, aby som tiež chcel poďakovať spravodajcovi pánovi Kovačovi za jeho eh, úsilie eh, o prípravu tohto eh, dokumentu. Je veľmi dôležité pre EÚ, aby sme sformulovali zoznam priorít pre budúce valné zhromaždenie a počet pozmývacích návrhov zdôrazňuje práve potrebu zdôrazniť význam členských štátov EÚ v systéme EÚ. Členské štáty sú v určitých oblastiach rozdelené a preto je tu dôležité zdôrazňovať potrebu, aby EÚ hovorila jedným hlasom. Je jasné, že EÚ patrí k najodhodlanejším eh, podporovateľom a ochrancom ľudských práv, základných slobôd, kultúrnych hodnôt a diverzity, demokracie a právneho štátu. Avšak EÚ by mala naďalej podporovať eh, snahy eh, o hľadanie mierových eh, riešení v Severnej Afrike a aj na Blízkom východe. A zároveň by sme mali eh, žiadať plný, plné rešpektovanie hraníc a podporovať úsilie mierové riešenie prebiehajúcich konfliktov. Tiež je dôležité zdôrazniť, našu e, kontinuálnu podporu pre environmentálnu udržateľnosť, obzvlášť v boji proti klimatickým zmenám, e, podpore e, krokov za účelom zlepšovania stavu životného prostredia a ochrany prírodných zdrojov. Ďakujem. Thank you. And then uh, Mr. Scholz on behalf of the... Ďakujem teraz pán Scholz v mene Goengel. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja chcem tiež poďakovať spravodajcovi za návrh jeho správy. Ja tiež uh, musím priznať, že veľa pozmaňovacích uh, návrhov, ktoré predostreli moji kolegovia, v tejto súvislosti zdieľam. Uh, ale e, chcem upriamiť našu pozornosť tejto diskusii na to, že pravdepodobne tu máme dve hlavné výzvy, ak sa pozrieme na konkrétnu situáciu, v ktorej sa EU nachádza, Brexit, e, čoraz e, silnejšia pozícia ochraňovať svoje vlastné národné záujmy členov EÚ. Musíme diskutovať o tom, ako môžeme prispievať k tomu, aby EÚ mala väčšiu zodpovednosť a e, schopnosť v rámci OSN podporovať určité prístupy a prispievať tak k riešeniu aktuálnych konfliktov. E, k tej konkrétnej kapitole, kde diskutujeme o úlohe EÚ v rámci OSN, um, ehm, tu chcem uhramiť vašu pozornosť na otázku a výzvu, ako ďaleko e, e, chceme, e, vlastne si želáme, aby sme získali toto jedno kreslo, ako ďaleko to, v tomto chceme zachádzať. Jo Leinen a Barbara Biller sa k tomuto vyjadrujú, ale my by sme si mali objasniť, ako sa v tomto procese v rámci rokovaní Brexitu chceme k tomuto dopracovať a v perspektíve budúceho roka a pol Tiež e, musím e, povedať, že ten návrh týkajúci sa prvého veta, to by mohlo byť riešením, ale musíme si klásť e, otázku štátov, ktoré sú v Rade pre ľudské práva v OSN, kto to sú. Oni musia tiež prispievať k riešeniu konfliktov ktoré momentálne prebiehajú. Musíme podporiť tieto pozmeňovacie návrhy, ako skupina, ale napriek tomu musíme ich implementovať do našej každodennej e, práce, do tém, na ktorých pracujeme. Musíme si uvedomiť, že aj tak e, prispievame k úsiliu OSN e, urobiť niečo konkrétne. Ďalšia otázka, ktorú by som chcel nadniesť, ktorá pre nás obzvlášť dôležitá a ktorú chceme posilniť tou sú kapitoly v správe o životnom prostredí, rozvoji, klimatických zmenách, pretože keď sa pozrieme na detaily, problémy, ktorým e, čelíme v medzinárodnej politike a medzinárodných vzťahoch, veľká väčšina z nich vyplýva z tejto neuspokojivej situácie v týchto oblastiach, takže aj e, tu musíme posilniť našu podporu. A my sme sformovali pár pozmeňovacích návrhov na podporu tejto časti správy. Teším sa teda na veľmi zaujímavú spoluprácu aj v rámci pracovnej skupine pre OSN. Dúfam, že budeme môcť pokračovať v tých pozitívnych skúsenostiach v spolupráce z minulosti a obohatíme tak e, návrh správy. Ďakujem pekne teraz EFDD, e pán Káva. Ďakujem pekne. E, skupina Delamitri má veľmi známú pesničku, ktorá hovorí, že nič sa nedeje, nič sa nedeje, vôbec nič sa nedeje. No, túto pesničku mi toto dianie pripomína. E, ja sa teším na túto správu. Spomínam si aj e, na tie predchádzajúce. EÚ by naozaj mala e, sa snažiť získať svoje permanentné kreslo v Bezpečnostnej rade. Moja krajina si mudro zvolila vystúpiť z EÚ, rokovania o tom práve prebiehajú. No a pán Scholz veľmi e, často moja e, skupina e, hlasuje rovnako ako vaša. A keď ste hovorili o, o, o snahe bojovať proti nacionalizmu v EÚ, som skôr hovoril o populizme. Celá kam- ja, ja som sa sedval v kampanii, aby sme opustili EÚ 20 rokov. A nacionalizmus tu máme práve preto, že sa za posledné roky stále posilňovala e, Európska únia. Takže e, toto volanie e, po jednom kresle. Nuž, pozrime sa tu na francúzske voľby. Pán Scholz sa teraz zabrá perspektívou, že Marine Le Pen by vyhrala my e, ale opúšťame EU e, e a čo teda s tým kreslom, s tým permanentným kreslom, takže zaoberáme sa medzinárodnou diplomáciou, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Litva, Fínsko. My máme všetci veľmi odlišné perspektívy na globálne udalosti. Máme veľmi odlišné národné ciele a e, v OSN môžeme byť e, silnejší, ale e, tlačiť na tento jedno, jednot, za tento jednotný hlas pre EÚ, ja si to neviem predstaviť. Neviem, ako sa môže EÚ vyjadrovať napríklad za Švedsko, ktoré je neutrálne, rovnako ako za Francúzsko, ktorá je veľmi silnou mocnosťou. Takže neprekvapí vás, že ja budem hlasovať proti tejto správe, ako som hlasoval proti všetkým predchádzajúcim na túto tému. E, slovo má teraz e, pani Gomeš. Ospravedlňujem sa, že som e, neprosil žiadne pozmeňovacie návrhy k tejto správe, ale je tu jedna vec, ktorú by som poprosila spravodajca, tenivých spravodajcov zajtra na svojom stretnutí zvážiť som si istá, že tá časť týkajúca sa rozvoja sa e, rozvinie viac. Ale bola by som teraz za to, keby viac ohľadňovala prácu parlamentu, obzvlášť v rámci e, vyšetrovacích výborov týkajúcich sa daní a Panama Papers, pretože v rámci týchto výborov sme zorganizovali stretnutia s expertami z, rozvoj, z rozvojúcich sa krajín týkajúce sa tých nelegálnych tokov, kapitálu. A vyvstalo z toho, že tu je veľmi dôležité zabezpečiť efektívnosť pomoci, efektívnosť e, rozvojovej pomoci a to je úzko prepojené s bojom proti praniu špinavých peniazí, te, e, e, terorizmu, m, organizovanému zločinu a toto je práca, ktorá sa musí robiť nielen na úrovni EÚ, ale na globálnej úrovni a mali by sme podporovať návrhy, ktoré existujú na úrovni pracovnej skupiny e, pre OSN na túto tému. Boli vypracované návrhy na rozvojovom samite OSN v roku 2015, ale čo je zvláštne alebo nie až tak zvláštne, boli bojkotované členskými štátmi EÚ. Takže e, preukázali by sme vocelstvo ako parlament, keby sme odkázali v správe na toto v kapitole e, týkajúcej sa rozvoja. Ďakujem. A teraz na Alde, pán Vejronen. Pán predseda, tento návrh kolega Kovačova predstavuje dobrý základ e, tejto správy. V návrhu sa zdôrazňuje veľmi bezpečnosť. Zdá sa, že e, takúto tendenciu má tento výbor a celý parlament. Príliš malá pozornosť sa upriamuje na ostatné aktivity systému OSN. Musíme mať na pamäti, že systém OSN pokrýva všetky globálne e, typy multilaterálnej spolupráce a EÚ je vedúcou e, mocnosťou v oblastiach ako obchodná e, politika, rozvoj, životné prostredie. A ja si myslím, že tieto témy by si zasluhovali väčšiu pozornosť v správe týkajúcej sa OSN a práce valného zhromaždenia. Ja som predostrel ehm, viacero pozmeňovacích návrhov, aby som uh, posilnil najmä stranu týkajúcu sa rozvojovej politiky a reformy systému OSN, e, úlohu ECO-SOKu e, e, do Rady pre trvalo udržateľný rozvoj, aby sme zabezpečili tú silnú, silné postavenie aj v oblasti bezpečnosti. A v e, správach ako je táto by sme aj v budúcnosti mali venovať väčšiu pozornosť všetkým ostatným oblastiam. Bezpečnosť je samozrejme dôležitá, ale tie ostatné takisto a, a tiež majú vplyv na e, bezpečnosť. E, aj pracovná skupina týkajúca sa vzťahov medzi EÚ a OSN Myslím, že tam tiež môžeme dosiahnuť lepšiu vyváženosť medzi jednotlivými oblastiami e, práce systému OSN. Teraz má slovo pán Lec. Uh, Ďakujem. Ešte jeden bod by som spomenul e, treba zohľadniť e, trvalúčateľné ciele. Mali by sme venovať väčšiu pozornosť týmto. EÚ by si mala plniť e, svoje záväzky v tejto oblasti, ešte tu nemáme príslušnú stratégiu a mali by sme posilňovať e, viditeľnosť e, milenových cieľov. Už som tento návrh postupil nášmu kolegovi, ktorý e, pracuje na ďalšej rozpočtovej e, e, správe. Musíme zdôrazňovať význam cieľov SDG, inak budú bezvýznamné. významné Ďakujem. Týmto by sme e, ukončili e, vypočutie rečníkov zo znamu. E, zajtra sa stretne skupina tieňových spravodajcov. 13. mája sa bude u nás na výbore hlasovať o tejto správe a v júni na pléne. Týmto by sme ukončili rozprávu na túto tému bod 6 môžeme začať prednávať e, až o 11. Takže máme 10-minútovú prestávku na kávu a v práci budeme pokračovať presne o 11. Ďakujem pekne.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 <clears throat> yes, I think the clock is approaching 11 o'clock. Takže je 11 hodín, začneme teda opäť eh, s pracou. Máme tu už pritomného aj pána spravodajcov. Takže na programe je pod 6 programu. Budeme sa venovať eh, ustanoveniu nástroja na podporu stability a mieru. Ide o e, druhú výmenu názorov po diskusii s EAS a službami komisie 21. marca. Začneme teda udelením e, slova pánovi spravodajcovi. Nie veľmi dlho, pretože už sme diskutovali o tomto texte Predložil som málo pozmeňovacích návrhov a to z formálnej aj obsahovej stránky. Z tej formálnej stránky ten text, ku ktorému sa máme vyjadriť, ten už bol veľmi spracovaný, upravený k veľmi presnej téme. A myslím, že nie je potrebné tam robiť nejaké veľké zmeny. A k obsahu ako by som to povedal, je tam určitý problém a síce, že je to naliehavé, treba to schváliť čím skôr, už teraz meškáme a veľmi máme sa vyjadriť k nástroju. Rada ho chcela uviezť do praxe už pred niekoľkými rokmi, aby naše misia a operácie EU institú teda už na tento nástroj čakajú niekoľké roky a A samozrejme tie podmienky uvedenia do praxe nezáviseli, e, respektíve teda preto sme nepredložili veľa pozmeňovacích návrhov. Prvá výmena názorov s tieňovými a im ďakujem za ich príspevky. E, sme veľa spolupracovali od minulého týždňa, som niektoré poznámky už začlenil hlavne v tých pozmeňovacích návrhoch na budúcom stretnutí s tieňovými Zopakujem ešte niektoré návrhy, aby sme umiestnili aj ďalšie poznámky od zelených, aj od sociálnych demokratov, aj od ALDE. Myslím, že minulotýžňové stretnutie ukázalo, že je možné, že naše analýzy môžeme nejakým spôsobom zharmonizovať a opakujem, nezabúdajte, aj ja na seba tento princíp aplikujem. Nezabúdajme že robíme návrh správy. Pozmeňujeme nariadenie, to znamená právne aj politicky sme vo veľmi obmedzenom priestore, hoci máme veľa síla, veľa chuťa, ja to chápem. Nejde tu o to, že by sme mali celkovo prepísať e, e, tie, situáciu a vzťahov medzi e, bezpečnosťou a obranou, hoci sú to veľmi významné témy. Takže to nie je cieľ tejto práce. My sa vyjadrujeme k e, novele nariadenia alebo k revízii nariadenia, aby to nariadenie bolo čo najoperatívnejšie vo veľmi presných podmienkách a veľmi jasných okolnostiach. Máme teda veľmi obmedzený manevrovací priestor a preto ja som si neželal ten text revidovať od hlavy po pety niekoľko presných pripomienok, ktoré predložili kolegovia, ale vzhľadom na tie stretnutia, ktoré sme mali, ja si myslím, že sa nám podarí dopracovať ku kompromisom, ktorých nebude veľa, ale ktoré budú dôležité a podstatné. Ďakujem za pozornosť. Uh, <clears throat> thank you very much to the rapporteur. Ďakujem pekne, pán spravodajca. Slovo musím udeliť eh, tieňovým spravodajcom kolegu z SND, tu ešte nevidím. A teda musím udeliť slovo teraz sám sebe, takže nebudem uplatňovať príliš veľa obmedzení na rečnícky čas. Nemôžem byť dosť stručný. Už sme mali stretnutie tieňových spravodajcov. Skupina EKR e, eh, do veľkej miery je súznie s názorom spravodajcu. Nechcem tu mať príliš veľké e, obmedzenia. Vždy tu bude určitá malá marža na chyby, ale komisia EAS e, by to mohli e, čas od času využiť, ale nemalo by to byť neaplikovateľné v e, realite. Vypracujeme jeden dva pozmývacích návrhov, ale v zásade zdieľame líniu spravodajcu. A tiež sa zasadzujeme za to, aby sa to čo najrychlejšie e, prijalo, aby sme boli čo najflexibilnejší. A slovo e, chcem udeliť e, teraz ďalšiemu spravodajcovi. Už tu máme súčinného spravodajcu z SND, takže slovo má pán Mamikins. Ďakujem pekne. Máme tu pred sebou návrh po, na podporu stability a, a mieru, a podporu z, rozpočtu. Ja myslím, že to je revolučný návrh, ktorý EÚ dáva veľmi dobré možnosti, ako dosiahnuť e, svoje rozvojové ciele e, v partnerských krajinách, ale mali by sme sa to zasadiť za, za e, efektivitu, mali by sme sa zabrať otáznikmi a pochybnosťami v tejto súvislosti V našich diskusiách by sme mali nájsť odpovede na dôležité otázky, ako či tu existujú reálne problémy, bezpečnostné problémy v rozvíjajúcich krajinách sa e, riešia úspešne, alebo uh, rozpája so svojimi cieľmi a máme tu aj verejnú podporu pre tento krok. Tí, ktorí sú proti návrhu komisie, by mali navrhnúť e, realizovateľné alternatívne, ako by EÚ mohla e, posilniť e, e, možnosti v oblasti bezpečnosti svojich partnerských krajín, ak tu nebudú spolahlivé alternatívy, tak by sme mali diskutovať o kritériách a podmienkach tohto návrhu. Napríklad, aké okolnosti by mali viesť k podpore EÚ E, či sme nemali e, revidovať e, smernicu o podpore a tiež sme mali diskutovať o agende, o trv- cieľoch trv- trvalodržateľného rastu. Tam sa tiež hovorí o podpore stability inštitúcií krajín ohrozených konfliktami, alebo potrebujeme e, vypracovať nové kritéria, užšie e, kritéria, aká je úloha e, parlamentu v celom tomto procese. Takže, vážení kolegovia, aby sme tu naozaj vytvorili efektívny mechanizmus, potrebujeme nájsť odpovede na tieto a ďalšie otázky. My sme otvorení diskusiám a vašim návrhom. A pán Ostrevičius sa vyjadrí v mene spravodajcu za ALDE. Uh, Ďakujem. Ja budem hovoriť v, v mene Hildy Vautmans, ktorá tu nemôže byť dnes do obeda. A preto prečítam jej poznámky, ktoré mi poslala. My ako politická skupina ALDE sme radi, že nástroj premiér a stabilitu sa bude revidovať a že bude možné za výnimočných podmienok použiť aj vojenské nasadenie. Súhlasíme s pánom Danžanom, že za určitých podmienok podporujeme vojenskú akciu, ktorá môže byť nutná. Navyše je ALDE za celú túto myšlienku, že by sa takáto podpora dostala pod dohľad Európskeho parlamentu, preto nemienime predkladať žiadne pozmeňovacie návrhy, ktoré by znamenali veľké zmeny v návrhu správy pána Danžana, ale predložíme isté pozmeňovacie návrhy tak, aby sme lepšie zadefinovali bezpečnostné poistky, ktoré v tom návrhu budú. Je to potrebné, aby sme zabezpečili, že umožníme podporu vojenských aktérov, ale len za veľmi jasne zadefinovaných mantenolov. To je všetko. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Teraz záguje pani Lözing, nech sa páči, tieňová spravodajkyňa. jednať flexibilne, rozhodne, tak to je podstata tejto diskusie. Pán spravodajca Danžan použil všetky možné slova na to, aby nás presvedčil, že tu ide len o čisto technickú diskusiu a že tu len ide o to, aby sme tento nástroj e, urobili čím skôr použiteľný. A dokonca jeden kolega povedal revolučný prístup. A ja si myslím, že by sme to mali nechať nejakým spôsobom rozpustiť na jazyku, pretože pod pojmom revolučný my rozumieme naozaj niečo iné, ale toto je taký tzv. kvantový skok, pretože ide o civilnú vonkajšiu politiku EÚ a ako povedal veľmi správne pán Austrevičus, ktorý to privítal, povedal, že všetci sú veľmi šťastní tu v parlamente, že konečne budeme mať možnosť tento e, v minulosti len čisto civilný nástroj využívať novo, na novo aj pre vojenské intervencie. Pán Danžan na pos- po- počas poslednej diskusie ešte raz veľmi jasne povedal, že nemocnice pre vojakov bývajú často e, čisto civilnej povahy, ale ja si myslím, že jednoznačne patria k tomu vojensko-priemyselnému komplexu a používať takto e, e, používať civilné prostriedky, tak je to znamená vlastne vojenské použitie prostriedkov. Väčšine ľudí v EP je to jasné a vítajú to. Ja by som ale rada povedala, že mimo EP v iných e, zväzoch, e, v spoločnosti, v cirkovných e, zväzoch, tak tam sa to tak nevníma. Tam sa len veľmi ťažko berie na vedomie, že rozvojová pomoc sa využíva aj na vojenské účely. Ja by som vás naozaj veľmi rada naliehavo vyzvala, aby ste túto diskusiu v občianskej spoločnosti brali do úvahy, aby ste nehovorili, že toto je len nejaká formalitka Nejde tu len o čisto technickú záležitosť, je to aj politická vec. My ako Gwengel sme jednoznačne proti. Predložila som pozmeňovacie návrhy nielen, že sme kritickí, ale my sme vyslovene proti a my sme v tomto zmysle predložili pozmeňovacie návrhy. Pre nás je to odborné zneužitie rozvojovej pomoci na vojenské účely. Nechcem kolegov unúdiť k smrti, len by som rada upozornila. že z nášho hľadiska je toto jednoznačne proti jednotlivým príslušným článkom zmluvy o EÚ a zmluvy o fungovaní EÚ. Tam sa jasne hovorí, že rozvojová pomoc a do nej ten nástroj pre stabilitu spada, tak to má slúžiť predovšetkým e, na boj proti chudobe a na to je aj určený. Ďakujem pani Valero za zelených, nech sa páči. Ďakujem. Ehm, môžem e, podporiť mnohé z toho, čo tu e, zaznelo. Pre nás zelených sa veci majú tak, že sme e, za e, stanovisko výboru pre rozvoj, možno viac, než teraz e, slova pána spravodajcu, pána Donžona, ktorý navrhuje veľa zmien. Aj keď nie je predložených veľa pozmeňovacích návrhov, predsa len tu ide o zmeny, ktoré zachádzajú šťastie e, naozaj preďaleko. O čo ide pri tomto nástroj? Technická spolupráca, želáme si mm, dosiahnutie udrateľného rozvoja. Pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu, ide tu hlavne o boj proti chudobe. To má byť našim cieľom. Samozrejme, bezpečnosť a rozvoj tu ruka v ruke, ale to neznamená, že e, jedno je dôležitejšie než druhé. Ale tak by sa takmer dali chápať tieto e, návrhy v texte že e, bezpečnosť je dôležitejšia než rozvoj. Nie je tomu tak, práve naopak. My, zelení, sme boli e, pôvodne za tento návrh e, pre teda, civilnú prevenciu. Chceme, aby tento nástroj sa nasledoval za účelom prevencie civilných konfliktov. Chceme, Eh, podporovať budovanie kapacít tam, kde je to potrebné, ale v tom prípade treba používať iné prostriedky. Máme tu mechanizmus, ktorý my eh, tu v Európskom parlamente za týmto účelom chceli eh, uplatňovať, napríklad pokiaľ ide o bezpečnostnú úniu. A okrem toho tu máme aj iné modely, ktoré Rada pre e, bezpečnosť a obranu môže uplatniť. Musíme e, rozlišovať medzi civilným a vojenským nielen v rozpočte, ale musíme sa aj zaoberať tým, odkiaľ tieto prostriedky budeme čerpať. Často budú prichádzať e, z rozpočtu pre rozvoj podľa kritérií OECD a preto si myslíme, že nový návrh 3A musí byť ešte raz revidovaný, máme tu odlišný pohľad na vec, už sme to zdôraznili aj na zasadnutí tieňových spravodajcov, návrhy, ktoré sa spomínajú v 3a, by mali zodpovedať tomu, čo je eh, aj umožniteľné podľa pravidel DAC. A k samotnému textu. Pán Donžon povedal, že tu ide o nariadenie, preto naozaj musíme dávať pozor na formulácie, ak e, povieme niečo naozaj, e, ak spomenieme výnimočné, výnimočné okolnosti a podobne, tak e, môže to znamenať niečo iné, než čo znamená výnimočné z legislatívneho pohľadu musíme veľmi dávať pozor na takéto obmedzenia, musíme veľmi presne definovať, čo máme špecificky na mysli, akou formuláciou. Preto veci vnímame inak, nechceme, aby sa tento text oslaboval, text pána Donžona. A potom ešte ďalšia téma. Prečo by rozvoj eh, mal byť vyňatý z pozmývacieho návrhu číslo 5? My to vidíme tak, že e, pán spravodajca je toho názoru, že bezpečnosť je dôležitejšia než rozvoj, ale tu ide o oboje, nie o buď alebo. E, keď prerostierame pozmeňovacie návrhy, e, tak budú vlastne v súlade s tým, čo som tu predniesla a preto by nikoho nemalo prekvapiť, že budeme zastávať odlišný názor. Um. Dobre, a teraz spravodajca za DV. Nech sa páči. Ďakujem. Pán predseda, hovorí pán Vajrinen. V DV sme diskutovali a môžem skonštatovať, že sú tu veľké obavy, pokiaľ ide o toto nariadenie. a diskutovali sme naoz, naozaj veľmi dlho o tom, ako sa používa financovanie rozvojovej pomoci na to, na aké účely, aby sa neznižovalo financovanie ODA. Je to otázka e, kvality, kedy e, sa fondy používajú e, za účelom tohto nariadenia. Priority ale môžu byť inde. My by sme to financovanie chceli využiť aj na iné účely. keď e, ale potom trpí kvalita. Hovorí sa, že 25 miliónov, no ale to je malá čiastka, ale my sa obávame budúcich nárastov tohto financovania. To by radikálne zmenilo financovanie rozvojovej politiky. A to je naozaj e, veľmi e, dôležité. V diskusii sa navrhli viaceré možnosti, napríklad určitá rozpočtová linka alebo riadok v rámci zahraničnej politiky, aby sa tá rozvojová, aby sa to rozvojové financovanie nepoužívalo a to by mohlo ísť z kritérií a mohli by sme informovať o OECD, že takto by sme navýšili e, financovanie pre rozvojovú pomoc, čo by podľa nás bolo vynikajúce riešenie. Potom je tu ďalšia možnosť a síce, že by sme mali rozpočtový riadok SZBP, ale navyše by sme tieto financie mohli využívať na financovanie politického rozvoja a mohli by sme podporovať tie aktivity, ktoré sú zachytené v tomto nariadení. Ja ako autor stanoviska, autor stanoviska som e, prijal tie zásadné usmernenia alebo línie tohto nariadenia, ale rád by som e, zdôraznil predsa len určité špecifika rozvojovej politiky a pomoci e, v tomto nariadení. Mali by sme začleniť určitú klauzuli, aby tam mohli byť tie kritéria DAC, z roku 2016, 19.2., kde e, išlo o smernicu o bezpečnosti. Tiež som dal návrh, ktorý by zdôraznil princípy rozvojovej politiky, kde hlavným cieľom je vykorenenie biedy a ak by sa to mohlo akceptovať, tak ja dúfam a verím teda, že DV tento návrh príjme, ale my sme medzi tieňovými nemali žiadnu diskusiu, takže je príliš skoro, nemôžem k tomu nič povedať. Ešte niektoré osobné pripomienky ako náhradník tohto výboru. Návrh komisie je veľmi obmedzený na výnimočné okolnosti ale na niektoré účely. Návrh správy pre tento výbor má alebo chce zmeniť e, výraz výnimočný na zvláštny. Ďalej sa v návrhu vyškrtáva výraz rozvoj. Číslo 5, pozmeňovací návrh, spomenula ho už aj pani Valero, e, možno najzložitejší alebo Najkomplikovanejšia je tá kombinácia sedmičky a osmičky v odstavci 3. Komisia mala ten princíp, že tento článok by sa mal akumulovať, takže všetky podmienky v A a B by sa mali splniť. A preto cieľom A je výraz and a a v tom návrhu je, je alebo, teda or po anglicky, ale tým by sa splnilo len B, čo by stačilo, ale to je radikálna zmena oproti návrhu komisie. Ďalej. Už by ste mali e, končiť, e, je prerušovaný rečník. Dostávam sa k tomu v B je formulácia, že medzinárodné spoločenstvo a alebo a to je tiež návrhu vyškrtnuté. Takže môj záver je, že sa mi zdá, že ten návrh, o ktorom diskutujeme, by otvoril takmer neobmedzené možnosti, aby EÚ a členské štáty zasahovali vojenský do záležitosti partnerských štátov. Ďakujem, ďakujem, hovorí pán predseda. Ešte ostatný na zozname pán Taler za RPP, e nech sa páči. Pán Liza za SND. Ďakujem pekne. Pán Litz. Ja mám dvojakú úlohu, som jednak tieňovým spravodajcom za výbor e, eh, TV a zároveň som aj členom tohto výboru a pani Lozing ma rozhodne neunudila a predložila viaceré body, o ktorých sme diskutovali pri našich stretnutiach a tá diskusia sa točila okolo toho, že financovanie rozvojovej pomoci a s tým plne súhlasím a povedal to aj spravodajca výboru DV, tak majú ísť na boj proti chudobe. To je jednoducho jasné a na tom sa zhodneme. A teda rozvojová politika nemôže byť nejakým spôsobom postihnutá. Všetci chceme splniť e, ciele udržateľného rozvoja. V Nemecku je plán 60 v rámci nemeckého rozpočtu. Ide o 130 miliónov, ktoré pochádzajú z rozpočtu e, z, e, z zahraničia, z obrany a tieto idú na rozvojovú pomoc. A ja si myslím, že takto by sme mali postupovať. Samozrejme, že bezpečnosť a obrana idú ruka v ruke. V ja v mojej politickej skupine a v Európskom parlamente budem bojovať za to, aby sme mali jasnú líniu v tom zmysle, že ak peniaze nebudú aby sa ne, o, neodoberali financie z rozvojovej politiky alebo pomoci. To bude moje zásadné stanovisko. Ešte pán Kelam, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, hovorí pán Kelam. Rád by som využil príležitosť, aby som podporil kolegu Danžana. Ja som bol tieňovým za EPP pre nástroj stability, ktorý bol vtedy len pre stabilitu, teraz je aj premiér. A to východisko by malo byť tá myšlienka Európskej komisie, že tieto zmeny posilnia prepojenie medzi bezpečnosťou a rozvojom. Bez bezpečnosti nemôže existovať rozvoj. A teda spravodajca to nastolil správne, pretože bezpečnosť bola veľmi často ponechávaná bokom. A preto podporujem pozmeňovacie návrhy 2 a 3, ktoré začlenujú práve ten prvok flexibility. A v žiadnom prípade tu nedáva nikomu nejaký biankošek či možnosť e, intervenovať e, a zasahovať do záležitosti tretich krajín. Exception, teda výnimočný sa nahradilo slovom špecifický a to špecificky sa e, presnejšie zadefinovali. Ja si myslím, že to môžeme ešte objasniť, aby e, bolo jasnejšie, čo tento text hovorí. Áno, ide len o 25 miliónov, ale toto je naozaj veľmi dôležitý text na prevenciu, aby sme stabilizovali situáciu v našom najbližšom susedstve a preto je dôležité, aby sme sa zhodli na tom, ako treba tieto fondy využívať. Ako sa hovorí, ide na Ide o vytvorenie podmienok na udržateľný rozvoj v tretich krajinách, ktoré my podporujeme. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. Kto by chcel vystúpiť z DG z komisie? Chcel by sa niekto vyjadriť? Nech sa páči. Áno, ak dovolíte, aby som pohovoril stručne za komisiu, chcel by som sa poďakovať pánovi Danžánovi za návrh správy Myslím si, že vo všeobecnosti poskytuje podporu návrhu komisie. Pokiaľ do komisiu, boli sme veľmi obozretní v rámci vypracovania návrhu a chceli im zabezpečiť správnu rovnováhu, aby na jednej strane tam bol zapracovaný nový aktér, pokiaľ ide teda o náš program pomoci a na druhej strane chceme tú pomoc, tú podporu naformovať tak, aby to vlastne zohľadňovalo právny základ pre rozvoj politiky EÚ. Preto ja by som chcel vlastne varovať pred tým, aby ten prístup nebol príliš široký, totiž to ide o to, že mohli by tu nastať určité problematické aspekty. A ako sa vlastne predtým hovorilo, ide o možnosť, aby vlastne sa to zahrnulo pod spoločnú bezpečnostnú spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, tak takáto možnosť tu je. A ešte by som stručne zareagoval, pokiaľ ide o to, o čom sa hovorilo. Ide tu o tú tzv. duckability. Tu nesmieme zabrať na to, že pokiaľ ide o nástroj, ktorý podporuje stabilitu a mier, tak ako je naformulovaný teraz, tak ten nie je teda v rámci toho princípu duckable. A teoreticky, pokiaľ ide o tie prostriedky, ktoré sú tam, tak dajú sa isté prostriedky vyučiť aj na účely, ktoré nie sú DACABO. Pokiaľ 90% toho, čo komisia vykonáva v rámci svojej aktivity, to spadá pod princíp DACABO a vlastne je tam ex posúdenie a my nerátame s tým, že táto rovná by sa nejako menila aj keď sú tu tie nové pozmiece návrhy. Dovolte ešte, aby som načrtol pár príkladov, ktoré sa týkajú toho, že pokiaľ ide aktuálne aktivity, ktoré nespadajú e, pod ten princíp DACABL, pokiaľ ide o tieto politiky, aké aktivity vlastne by išlo, by som chcel načrtnúť. Momentálne podporujem misiu OBSE na Ukrajine, ktorá monitoruje monitorovanie alebo zlyhanie implementácie Minskej dohody. Toto nie je podpora samotného rozvoja Ukrajiny, tu ide o podporu Minskej dohody, preto to vlastne nevydokladujeme e, ako výdavky, ktoré sú teda duckable. Samozrejme je to veľmi dôležitá podpora, pokiaľ ide o to, aby vlastne sme tam mali monitorovanie situácie v teréne. To je určitý príklad aktivít, ktoré vlastne sú financované z týchto programov, ktoré nie sú teda duckable. A myslím si, že to je veľmi dôležité z hľadiska toho rozsahu pôsobnosti toho nástroja. Pokiaľ ide o to vlastne, ako zapracovať aj tie vojenské aspekty, pokiaľ ide o tieto politiky a budúcnosť toho nástroja, tak ako to je navrhnuté. Samozrejme, dôležité zohľadniť mimoriadný kontext, napríklad pokiaľ o Stredafrickú republiku, tam, kde, tam komisia veľmi intenzívne spolupracovala s mnohými bezpečnostnými aktérmi, potom ako vlastne zlyhala tak povedať, štátna moc, tak je dôležité podporiť budovanie týchto štruktúr, spoluprácu s policiou a tak ďalej. Avšak to vystáva určitý problém, že pokiaľ vojenských aktérov v rámci týchto kontextov nie sú vo veľmi inej pozícii v porovnaní s políciou, ktorá treba stratila prostriedky a možnosti, ako zasiahnuť prospech obyvateľstva. To znamená, že v podstate v mnohých oblastiach sú skôr hrozbou obyvateľstva a nie v prospech obyvateľstva, takže je dôležité vyvinúť mnohé opatrenia v spolupráci s obyvateľstvom, aby vlastne sa podarilo chrániť civilné obyvateľstvo, tak napríklad sú tu určité okolnosti, pokiaľ o Stredoafrickú republiku, kde sú síce kasárne, ale je tam nedostatočná disciplína vojakov v zásade je to otvorený areál, ľudia vychádzajú a odchádzajú tiaľ so, so svojimi zbraniami, takže je veľmi zložité takto spolupracovať s nimi v, aktu, v aktuálnej situácii. Avšak tento návrh z rozvoja hľadiska by nám umožnil to, aby sme vlastne sa pokúsili zabezpečiť to, aby tí vojaci ostali v kasárniach a aby vlastne zbranie boli bezpečne uložené, ak teda tie zbranie sú využívané v rámci E, služobnej činnosti. Tak tu ide o takéto aktivity, kde si myslíme, že za isté okolnosti isté takéto bezpečnostné opatrenia sú nevyhnutné pred tým, ako vlastne môže sa nastať zrealizovať rozvoja a nastať mier. Ďakujem. Ďakujem pekne. som sa spýtať, či niekto chce sa vyjadriť za ESVČ. Nech sa páči. Thank you very much, Mr. Ďakujem pekne, pán predseda. Pokiaľ ide o ESVČ, Plne podporujeme to, o čom hovoril kolega z komisie. Ešte také malé doplnenie, odkaz na tú skutočnosť, že by sa to mohlo považovať za revolučný krok. Podľa môjho názoru je to tak, že tento projekt je súčasťou istého trendu, ktorý zažívame, keď vlastne bezpečnosť a rozvoj sa spájajú, sa približujú a v rámci diskusie cieľ udržateľného rozvoja sa spomenuli. To znamená, že tu je taká situácia, kde tieto koncepty sa približujú a toto je vlastne aj určitý základ pre ďalšie úvahy a v zásade pokiaľ ide dôležité prvky, už o tom hovoril kolega, ďakujem. Ďakujem pekne, spravodajca, chce sa ešte vyjadriť. Merci, monsieur le président. No, merci au... Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem pekne tým kolegom, ktorí sa vyjadrili, pokiaľ ide o tie línie, ktoré sme si vypočuli, aby som chcel ešte jednoducho pripomenúť. Taká všeobecná vec. Chápem, že niektorí kolegovia aj naďalej hovoria, že áno, áno, my sme vlastne za to prepojenie bezpečnosti a mieru, áno, z filozofického hľadiska. Avšak, keď vlastne ide o to, ako to zabezpečiť v praxi, toto prepojenie, tak vlastne práve to je to, čo je dôležité zabezpečiť no textom, ktorý je veľmi taký skromný v tomto zmysle, tak tu zrazu sa dostávame k tým klasickým ideologickým otázkam. Pozor, pozor, že ak prepojíme teda bezpečnosť a rozvoj, tak vlastne tá bezpečnosť e, nepotláča ten rozvoj, takže musíme si pripomínať, aký to má rozsah, tu hovoríme určité obálke tieto aktivity na 3 roky, to je bolo 100 miliónov eur. Pripomínam si, že pokiaľ ide o rozpočet 2013-2020, to, bolo, to boli miliardy eur, takže nehovoríme o tom istom rozsahu. Takže tu hovoríme o určitých projektoch, ktoré sú skutočne také drobné, do, dodatkové, ale ktoré vlastne nebudú používať finančné prostriedky, ktoré by sa týkali samotného rozvoja tu ide o určité doplnenie, doplnenie e, politiky rozvoja. Takže ja si myslím, že bolo by dôležité poukázať na to, že je to určitý nástroj, ktorý existuje. Je to nástroj, ktorý má určité prostriedky práve na tieto účely. A to, o čom tu hovoríme, tu vlastne ide o to, ako vlastne e, zabezpečiť rovnováhu, nenarušovať tú rovnováhu vlastne, kde tu je nejaká nerovnováha, pokiaľ ide o tieto akty CBD, a pokiaľ ide o rozvojové aspekty. No a potom ešte ďalšia vec. O tom sa hovorilo, pokiaľ ten aspekt, teda či to je duckable alebo nie. Tu chcem povedať, že to vlastne nie je skutočný proces. Pokiaľ ten nástroj, ktorý máme v dispozícii, to je niečo, čo vlastne slúži na to, aby to nebolo duckable. Takže jednoducho nepreháňajme to. Tu ide o aktivity, ktoré sa majú zahájiť a tie musia naplniť určité kritéria ktoré nie sú tie, ktoré vlastne spadajú pod e, využívanie toho prvého nástroja. Takže to je také trošku prekvapujúce. A potom ešte ďalšia vec, prepačte. Ale tu ide o to, že áno, áno, ide o to, že či to je vlastne e, politická diskusia alebo technická diskusia, by som skôr bol za tú technickú diskusiu, ale samozrejme, bude to aj technická diskusia. Samozrejme, pokiaľ je celé tie diskusie, tie dôležité viesť a pre všetkým tu ide o to, že má to byť nariadenie, ktoré má byť veľmi presné. Hovoril som o tom, že nestačí sa zamýšľať iba tu v parlamente, obrátiť sa na občianskú spoločnosť, som zabezpečil, hovoril som s ľuďmi v teréne. Ide aj o to, ako pripraviť opatrenia, ktoré pomôžu ľuďom v teréne a aby to nebol vlastne nejaký lobizmus priemyselný alebo zbrojársky, pokiaľ ide o napríklad vývoj v Mali, tam priemere denne zahynie jeden vojak a keď sa potom povie, že nemáme žiadnu možnosť pomôcť zraneným priamo na mieste, totiž pokiaľ ide o to, ako vlastne pomôcť zabezpečiť starostlivosť pre týchto zranených, je to veľmi zložité. Potom sú tam samozrejme aj civilní, civilné obete a jednoducho malíske síly nemajú možnosti zabezpečiť takúto starostlivosť, e, takže pomáhajú aj francúzske no, vojenské zdravotnícke služby, takže myslím si, že to nespadá tieto aktivity pod nejakú lobistickú činnosť. A tu sa dostávam určitému aspektu. Nechcem sa brániť v žiadnom prípade diskusii, ale dôležité je si uvedomiť, akému cieľu to má slúžiť. Samozrejme je možné hovoriť to aj o veľmi konkrétnych veciach, pokiaľ ide o naše misie. Áno, môžeme ich pripraviť, ale neposkytneme žiadne technické vybavenie. Tak jednoducho, ak ide o technické vybavenie, tu nehovoríme o tankoch v Stredoafrickej republike. Tu predsa ide o niečo iné. Ide o IT, zariadenia. Ide o to, aby sme mali možnosť preverovať vojakov, kde sa nachádzajú, za akým účelom, toto treba monitorovať. A konec koncov však to je prospešné pre rozvoj krajiny. Ak nebudeme, nebudeme my konať, budú tam pôsobiť Číňania a Turci, takže takto to je. Jednoducho ide tu určité právne zabezpečenia, finančné zabezpečenia, áno, samozrejme, to sú všetko dôležité veci, pokiaľ je ten text. No a ja tu ešte mám samozrejme pár konštruktívnych návrhov. Na budúcom zasadnutí ich spravodajcov budeme hovoriť určite o pozmeňujúcich návrhoch a pokúsime sa nájsť také formulácie, ktoré budú skutočne presné a ktoré vlastne budú zodpovedať tým právnym definíciám, ktoré sme prijali. Totižto, tu v tomto prípade ide o nariadenie, nejde tu o nejakú správu, kde by sme iba vyjadrili náš názor, naše stanovisko takým alebo onakým spôsobom a takto to treba vnímať. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne nášmu spravodajcovi, ako aj rečníkom, ktorí sa vyjadrili. V zásade môžem tomu dodať iba to, že pokiaľ ide o termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov 8. mája, do 12. pokiaľ ide o preskúmanie, posúdenie mm, pozmeňujúce návrhu, Bude to nasadnutie tiež 6. júna, hlasovanie na výbore bude 11. júla. A áno, áno, dostanete slovo, ja to dokončím, potom dostanete slovo. Po, takže to je júl a potom na pléne to bude neskôr. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Chairman. Maybe I didn't put... Ďakujem pekne. Áno, asi som sa nedostatočne viditeľne hlásil. Dobre, takže vypočul som si pána Danšána. Nechcete mať politickú diskusiu, ale predsa ide o to, aby sme to mali politickú diskusiu. Isté, jednoducho na to sme boli zvolení, aby sme to diskutovali a pokiaľ ide o tom myšlienku, aby vlastne sme tu nejako pomáhali nejakým tretím štátom, aby vlastne sa to takto riešilo namiesto e, bilaterálnych prístupov. Takže musíme si uvedomiť, aké sú vlastne tie ambície v tejto oblasti Samozrejme, pokiaľ je prednesené komentáre, ja ich beriem na vedomie, je dôležité samozrejme veľmi obozretne to zvážiť, aj znenie, neviem, čo to podarilo zabezpečiť, keď sa hovorí napríklad o vojenských aktérov, a keď ide o to, o čom hovorili niektorí, pani Lösing, niektorí iní, musíme si uvedomiť, že je to veľmi nejasný termín, pán predseda. Čo vlastne tu bráni aké sú to obmedzenia, pokiaľ ide o nejaké vojenské organizácie, takže je to veľmi nejasne zadefinované. A celé je to také nejasné, po, koho to pokrýva, aké bezpečnostné organizácie, nie je to presne zadefinované. A keď si pozrieme to znenie, pokiaľ čo 42.2, môžem zaci, zacitovať, prevádzkové výdavky, ktoré sú nevyhnuté z hľadiska implementácie a tie majú byť financované z rozpočtu EÚ pokiaľ ide o, možno ísť o operácie, ktoré majú vojenský rozsah a to sú otázky, kde koná rada jednohlasne. Takže vidíme, že spomína sa to tam, že sú tam aspekty vojenské obrany a potom vlastne, ak budem hovoriť, že to nie je nič operačné, tak jednoducho pozrite si tam tie prvé tri body. Ďakujem. We don't want to reopen the debate now, but of course... Ďakujem, nechcem odpovedovne otvárať diskusiu, samozrejme, pokiaľ EFDD, Kľudne môžete byť prítomní na zasadnutí tených spravodajcov, môžete tam predniesť vaše komentáre. Týmto pánom sme vybavili bod číslo 6. A teraz máme ešte body 7 a 8. O tom budeme, to budeme vlastne spoločne na programe. Akorát bolo potvrdené, že prišli naši rečníci, takže myslím si, že môžeme ich pozvať sa medzi nás. Nech sa páči. OK, so... Výborne. Takže môžeme začať. Bod 7 a 8. Budeme mať spoločne na programe výmena názorov o vzťahoch medzi EÚ a združením ASEAN. Máme tu dvoch expertov dnes. Mám tu dvoch expertov, začneme prvým. Je to pán Kujvers riaditeľ Centra pre štúdie ASEAN na Univerzite v Antwerpách. Iba by som chcel uvieť do tej problematiky, pokiaľ ja dve prezentácie, ktoré si potrebujeme potom diskutovať o vlastne správe vlastnej iniciatívy AFETO, pokiaľ je politické vzťahy s EU so združením ASEAN. ASEAN tento rok oslaví 15 rokov založenia, v tomto roku zároveň je to aj 40. výročie štvrté výročie formálnych vzťahov EU a ASEAN. Sú to prezidentní partnery, pokiaľ ide o e, vedúce e, regionálne združenia na svete, pokiaľ 2014 v rámci uznesenia Európskej parlament navrhol povýšiť partnerstvo na strategické. Zároveň ide o to, aby sa podporilo aj v roku 2014, júli 2014 ministerské zasadnutie EU-ASEAN pokiaľ rok 2015 vysoká predstaviteľka prijala spoločné oznámenie s parlamentom a radou s názvom EU-ASEAN partnerstvo so strategickým účelom. Toto oznámenie stanovilo cestovnú mapu, pokiaľ ide o to, ako prehlbiť partnerstvo, pokiaľ o politickú spoluprácu, ekonomickú spoluprácu a ďalšie aktivity, environmentálne aktivity a využívanie prírodných zdrojov. Takže najprv dostane slovo pán Kujvers na 10 minút a potom dostane druhý rečník slovo. Sorry. Ladies and gentlemen. Ďakujem pekne za slovo, dámy a páni. V minulosti boli určite nedorozumenia, určité problémy, pokiaľ ide o vzťahy EU a ASEAN. Súviselo to s tým, e, čo sa označovalo ako ASEANský spôsob Takže od začiatku ASEANu v roku 1967 vlastne celé to fungovanie koncom 60. a začiatku 60. rokov sa týkalo toho, ako vytvoriť politickú spoluprácu medzi členmi, aby sa riešili bezpečnostné otázky. Cieľom tedy nebola regionálna integrácia. Spolu s štátmi, ktoré zažili dekolonizáciu, ich nezávislosť viedla k určitej rivalite a istým problémom. A to potom povedlo k tomu, že sa vytvorilo, vytvoril ASEAN, určitá interakcia, inštitucionalizovaná interakcia, to, čo sa označuje ako ten aseánsky spôsob. Načrtujem dva príklady, ako tento tzv. aseánsky spôsob vlastne bránil ďalšiemu rozvoju. Bolo nevinné tu prekonať tieto problémy, ďalej rozpracovať inštitucionálne štruktúry tohoto združenia. Pokiaľ ide o ten aseánsky spôsob, pokiaľ ide o spôsob príjmania rozhodnutí, súvisí s určitými kultúrnymi postupmi na úrovne komuny, tam, kde ide o komunikáciu a hľadanie koncenzu pre všetky v Malajzii. Pokiaľ tento spôsob, to je vlastne to, čo vedie k tomu, že ASEAN, ASEAN funguje, je tam určitá pružnosť, aby členské štáty mohli ísť tak ďaleko, ako chcú v rámci spolupráce a v rámci procesu regionálnej integrácie ale nemusí ísť ďalej nad rámec toho, ako si želajú. A pokiaľ ide o ASEAN, rozhodnutia sa príjmajú konsenzuálne. Pokiaľ ide o intra-azeánske rozhodnutia, ktoré, eh, kde sa nepodarí prieť rozhodnutie, sa odložia, aby sa vlastne nezasahovalo do spolupráce v iných oblastiach. A práve preto, pokiaľ ten tzv. aseánsky proces alebo spôsob je častokrát kritizovaný, ako pomalý, vyžaduje si veľa času, a jednoducho nedokáže naplniť dobre zadefinované ciele, pokiaľ ide o ekonomickú integráciu. Takže pokiaľ ide o toto, to sú vlastne tie výhody a nevýhody, pokiaľ je dohody, dohody o voľnom obchode ASEANu, to, je, to pochádza z 90. rokov 20. storočia. Potom by to mohli, mohli byť aj uvedené ďalšie príklady, pokiaľ integráciu dohody, ktorá sa týka ASEANského hospodárskeho spoločenstva. Je, malo by sa zdôrazniť aj to, že pokiaľ je o colnú úniu, tak nikdy sa na, na ňu nezamýšľali, pokiaľ ide o ASEAN a vedúci ekonómovia v štátoch ASEANu vždy zdôrazňovalo to, že ak by sa vytvorila colná únia, argument tým, že EÚ nie je realistický model pre aseánskú spoluprácu, o tom hovorili vedúci ekonómovia. Takže pokiaľ ide o colnú úniu, to by znamenalo, že dôležité právomoci by pokiaľ ide o vnútroštátne politické otázky, by sa museli presunúť na supranárodnú úroveň a to by bolo protiklade s tým aseanským spôsobom, preto by to bolo politicky nerealizovateľné a zároveň to nie je ani želateľné z ekonomického hľadiska. Colná únia by znamenala spoločné externé obchodné politiky vo vzťahu k neštátom ASEANu. To je bolo obmedzujúcejšie ako tie postupy, ako uplatňujú niektoré významné štáty ASEAN, ako napríklad Singapur. Potom, ako sa vytvorilo, vytvoril voľný priestor obchodu ASEANu v roku 2002, štáty ASEANu v roku 2007 e, si povedali, že do roku 2015 chcú vytvoriť hospodárske spoločenstvo ako jeden z troch pilierov ASEANu. Pokiaľ ide o lehota do roku 2015 sa to nepodarilo naplniť a potom sa hovorilo o tom, že v roku 2015 by sa mal považovať za určité kritérium z hľadiska hodnotenia pokroku a nie ako cieľ. No, nezarifné bariéry v ASEANe mm, zostali a hovorí sa o flexibilite jednotlivých štátov, hovorí sa vlastne o tom, že je tam nesúlad štátov s záväzkami. Sú tam viaceré dôvody, prečo vlastne sa to uberá takouto cestou mnohé veci sú prepojené s nedostatočnou integráciou a nedostatočnými podpornými inštitúciami na úrovni ASEANu. To opätovne súvisí s tým, že jednotlivé členské štáty sa bránia regionálnym centralizovaným e, inštitúciám, ktoré by zabezpečovali rozhodovanie a monitoring a to sa asi čoskoro možno zmení. Takže to bol, by bol jeden bod. E, druhým e, bodom sú veľké rozdiely v e, úrovni rozvoja krajín ASEANu. Um, a ako sa tým zaoberá samotný ASEAN a jeho krajiny. Zdá sa, že je to, že to teda urgentné, a, ale nie je to dostatočne E, vnímané, uznávané a akademici, ktorí sú dostatočne blízki e, regionu ASEAN, spomínajú, že Kambodža, Laos, e, Myanmar, Vietnam, štyri krajiny, ktoré preukazujú najväčšie zaostávanie za zvýškom skupiny, rastú rýchlejšie než e, ten e, zvyšok e, šiestich krajín ASEANu. A inak hovoria, že je to teda konvergencia, teda ráta sa s ďalšou konvergenciou. Avšak nevieme, či to bude, či to bude dostatočne rýchly proces, keď v roku 2015 sa odhadovalo, že HDP na hlavu Singapuru v porovnaní s Kambodžou by e, do roku 2030 predstavoval 27, aj keď 58,2 e, to bol doteraz, to znamená, že je to teda 58 krát, 59 krát viac než e, to HDP na hlavu v Kambodži a to sa dostane na úroveň 27 do roku 2030. Takže No ja osobne teda pochybujem, či toto je dostatočné tempo pre úspokojovú konvergenciu. No a okrem e, teda spolahlivosti e, krajín ASEAN, pokiaľ ide o to, čo oni nazývajú subregionálne koridory, obzvlášť e, pokiaľ ide o, o hranicu Kambodža, Myanmar, Vietnam, a spoluprácu s azijskou rozvojovou e, pomocou. ASEAN vyvinulo e, osobitné nástroje na prekonanie rozvojovej e, priepasti. Sú tam aj z toho súčasťou rôzne preferenčné mechanizmy. A táto iniciatíva pre integráciu ASEAN E, predstavuje rámec pre regionálnu spoluprácu, pomocou ktorej rozvinutejší členovia ASEANu môžu pomáhať tým, ktorí to viac potrebujú. Iniciatíva sa vytvorila s cieľom sústredovať sa na vzdelávanie, rozvoj, e, zručnosti ako dôležitý faktor konkurencieschopnosti. E, členské krajiny a sa teda prispievajú tak, ako môžu. je tu e, rámcová spolupráca e, s e, fondami EÚ. Je treba ešte spomenúť, že treba zohľadniť okolnosť, že iniciatíva je e, podporovaná hlavne zo strany Singapuru a Malajzie a do určitej miery Tajskom, ktoré tam zohráva určitú úlohu. E, charakteristika e, tejto iniciatívy pre integráciu ASEANu je, že na jednej strane tu máme teda pozitívnu diskrimináciu, tých slabších krajín, ale implicitne som hovorí, že všetci členovia by mali mať prínos z tých jednotlivých akcií. To je na, do určitej miery normálne. Na druhej strane tu vnímam problém, že to implikuje, že je nie je možné venovať eh, závažnú eh, pozornosť skutočne regionálnym politikám v ASEANe alebo sociálnej ochrane, vrátane eh, teda Eh, rozporom v, v oblasti rozvoja v, vnútri určitých krajín ASEANu, napríklad eh, v prípade eh, Indonézie či Filipín. Tu máme veľké rozdiely v rámci týchto samotných krajín. Tomu by sa bolo treba tiež venovať. A iba dve z krajín ASEANu majú postavenie vysoké, e, krajín s vysokými príjmami. To samozrejme limituje e, to, čo tieto krajiny môžu urobiť, ale aj krajiny so strednou úrovňou príjmov. Aj ich e, rozvojová pomoc sa často vníma, že ide proti ich národným záujmom a konkurencieschopnosti. A preto neprekvapí, že e, napriek e, teda e, ústnym záväzkom v reálii nedochádza k nejakým značným postupom v rámci tejto rozvojovej iniciatívy v rámci, v rámci ASEANu. Možno to príliš cynické, ale e, aktuálna situácia je možno popísateľná ako e, teda dominantné e, riešenie, určitá hra dominácie. Je to teda hra, ktorá sa hrá azijským spôsobom na základe budovania koncenzu a pomalého postupu príjmania rozhodnutí E, na jednej strane zo strany e, e, krajín ASEANu a CLMV a, samozrejme aj darcovských krajín v národnom a regionálnom prostredí, ktoré sa rýchlo mení. Je tu potreba skutočne asenského prístupu. To teda vedie k tomu, že ASEAN by eh, mal eh, teda v rámci svojho sekretariátu eh, riadiť tieto programy, avšak treba teda vychádzať z toho Mm, z, z reálov e, krajiny e, ASEANu by neakceptovali takýto prístup, napriek tomu, že mnohé e, autority aj zo strany e, Azijskej rozvojovej e, banky e, teda volajú po takomto prístupe. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pri nás je aj, medzi nami je aj ďalší rečník z e, SVČ. Radi si vypočujeme aj vaše náhľady. Máte slovo na 10 minút. Nech sa páči. E, ďakujem. Hovorí pán Dali. Ďakujem v mene SVČ e, za neutichajúci záujem Európskeho parlamentu o túto tematiku a vplyv na EÚ. Viem, že diskutujete o návrhu správy na túto tému. To je len jeden eh, z príkladov vášho eh, neutichujúceho záujmu. My si to veľmi väčšie vážime. Ďakujem tiež za príležitosť, že sa môžem dnes eh, zapojiť do tejto diskusie a prispieť. Dnes je e, dôležitý, e, teda to je dôležitý rok, 840 e, rokov vytvorenia dialógu medzi EU a ASEANom. EU zostáva silným podporovateľom regionálnej integrácie ASEANu, čo prispieva k stabilite, prosperite a bezpečnosti v azijsko-tichomorskej oblasti Samozrejme, Európska únia ako partner eh, v integrácii je jedinečným partnerom pre ASEAN v tomto zmysle. Chápeme eh, typ eh, víziev, ktoré stoja pred ASEANom, pokiaľ ide o regionálnu integráciu. A Eh, teda profesor, eh, profesor Kojver nám eh, popísal tie osobitosti. My ako EÚ vlastne hovoríme Asanu, no, že sme jedinečným partnerom pre nich, pretože chápeme ich situáciu. V poslednom dobi sme posilnili našu spoluprácu. Je viac návštev na vysokej úrovni. Máme teraz veľvyslanca EÚ pre ASEAN od roku 2015 viac podporujeme rozvojové e, aktivity a sme viac zainvolovaní v regióne e, chceme e, ďalej podporovať našu spoluprácu s týmto regiónom na základe dohody o osobitnom partnerstve, ako som už spomenul. 21. ministerské stretnutie, ktoré sa v Bankoku konalo e, e, na jeseň minulého roku, potvrdzuje o tom, že máme silnejšie e, a rozmanitejšie vzťahy. Tieto stavy rovnako dôležité pre obe naše strany, napriek teda zmenám v globálnej politike vo všeobecnosti e, máme teraz záujem prehobovať naše vzťahy, máme väčšie ambície, to je prioritou pre EÚ. Chceme e, pracovať na e, tomto cieli v súlade teraz s záväzkami ministrov zahraničných vecí, ktoré sformulovali v roku 2014 a opäť minulý rok. Naše vzájomné vzťahy sa posúvajú dopredu v mnohých oblastiach. E, Ehm, rokovania v oblasti leteckej dopravy postupujú ďalej. Ehm, tento mesiac v Helsinkách sa má konať čtvrté kolo. Ehm, ministri eh, hospodárstva ASEANu a eh, komisár EÚ eh, e sa stretli v Manile na teda 15. stretnutí ekonomických konzultácií. Spoločne sme e, e, zdôraznili e, význam našich ekonomických vzťahov. 280 miliard eur boli tieto hodné minulý rok. Viac než teda 1 miliarda eur každé dva dni predstavuje naša obchodná výmena. A ASEAN ako blok je tretím najvýznamnejším obchodným partnerom pre EÚ. E, pani e, e, komisárka Malmström a ministri ekonomiky a ASEANu majú záujem na vyrokovávaní dohody o voľnom obchode medzi našimi regiónmi a teraz e, k bezpečnosti. E, v e, posledných rokoch sme zintenzívnili našu spoluprácu v oblasti bezpečnosti a obrany s ASEANom. Budeme v tomto smere pokračovať ďalej. Zasadzujeme sa silno za regionálnu bezpečnosť ASEANu a môžeme prispieť našimi skúsenosťami v mnohých oblastiach. Veľa iniciatív EÚ implementuje v tejto súvislosti k tomu patrí aj seminár e, na e, tému e, následného extrémizmu, ktorý sa bude konať v Bruseli. Minulý mesiac v Indonézii sa konal ďalší seminár. Potom na obranu a bezpečnosť sa budeme sústrediť na stretnutí budúci mesiac v Ríme v Mianmare v júli sa budeme e, zaoberať aj e, systémom skorého varovania. E, tiež tu máme dialog na vysokej úrovni medzi EU a ASEANom v oblasti obrany, ktorý sa bude konať v nasledujúcich mesiacoch. EÚ chce e, tiež významne prispievať k agende a aktivitám e, for e, týkajúcich sa ASEANu ako východo azijský summit. Je za týmto všetkým silná logika. Sme, pres, sme teda veríme v ASEAN, Veríme v jeho e, významnosť a v posilňovanie našich vzájomných vzťahov. Z tohto dôvodu je pre nás logické, že si myslíme, že by sme mali zohrávať úlohu e, vo všetkých e, fórach, ktoré vedie ASEAN. Prioritné oblasti Ehm, sú vlastne oblastiami, kde máme veľké e, skúsenosti, napríklad e, riadenie katastrof, e, medzinárodný zločin, mediácia, prevencia konfliktov a tak ďalej. A to už sme aj predostreli na našom regionálnom fóre s ASEANom. Uvedomujeme si, že toto bude vyžadovať určitý čas, ale čo potrebujeme je spoločné pochopenie, že Spoločne nám ide o e, partnerstvo, vzájomné partnerstvo, ktoré by obsahovalo viacero oblastí a ktoré stojí na pevnom základe. Mali by sme tá spoločne otvorene diskutovať o, o problémoch e, globálnej povahy a pohnúť sa e, ďalej od tých čisto bilaterálnych otázok Eh, aj na multilaterálnych fórach, eh, či už v New Yorku, v Ženeve alebo inde. By sme mali byť v neustálnom dialógu navzájom. Eh, toľko z mojej strany, pán predseda, na úvod. Pokiaľ ide o aktuálny stav vzťahov medzi EÚ a ASEANom. Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. Čo robíme teraz e, je, že zlúčime dva body e, dokopy. Teraz by sme si teda vypočuli tieňových spravodajcov. Nevidím. Aha, áno, vidím už pána spravodajcu. Nie som až taký maličký, odpovedá pán spravodajca. Intelektuálne, áno, ste určite neprehliadnutelní, ospravedlňujem sa. E, slovo teda dostane pán spravodajca, aby predstavil svoj návrh a e, teda môže položiť aj svoje otázky pre expertov a e, potom si vypočujeme vyjadrenie ostatných tém spravodajcov. Nech sa páči, pán spravodajca, máte slovo. Ďakujem za udelené slovo. Ďakujem obom expertom. Stručne by som pohovoril o niekoľkých bodoch, ktoré si zaslúžia podľa mňa zvláštnu zvienku v tom návrhu správy, ktorý ste spomenuli. Poprvé, jedna procedurálna otázka, ak dovolíte. Termín na pozmeňovacie návrhy je zajtra o 12.00 na opäť a druhá výmena názorov je 19. júna a hlasovať sa má 20. júna a v plene by to malo byť e, e, v auguste, pardon, v septembri. Ja som zistil, že vysoká predstaviteľka pani podpredsednička Mogheriniová sa chystá do ASEANu, do tohto regiónu e, na jeseň a možno by bolo dobré, ESVČ e by mohlo využiť správu parlamentu v tom komunike vysokej predstaviteľky pri tlačových e, vyjadreniach v zóne. Možno by bolo dobré zmeniť termíny hlasovania, aby sme hlasovali už v júli, aby stanovisko parlamentu sa mohlo predstaviť spolu aj s vystúpením vysokej predstaviteľky. A teraz k obsahu. Rád by som zdôraznil niekoľko bodov. Našou úlohou nie je stanovovať ciele pre ASEAN a nemáme rovnako ovplyvňovať ich rozvoj ako regionálnej organizácie. Našou úlohou je podporovať maximálne akúkoľvek snahu o regionálnu integráciu. A ako tu už zaznelo, podporujeme takú politiku, ktorá sa zameriava a centralitu ASEANu. A je tu jedna záležitosť, a tu hovorím o článku 5 návrhu uznesenia, a tam je určite priestor na seba kritiku do istej miery, lebo na základe nedávnej návštevy v regióne, tak tam som bol konfrontovaný s mnohými kritikami a teda s tým, že aký slabý postoj EÚ zaujala v tom spori o Juhočínske more a ja si myslím, že treba uznať, že ak chceme byť spolahlivým partnerom, musíme to dokázať nielen teoreticky, ale aj v praxi, v skutočnosti. Ďalej. Som presvedčený, že EÚ toho môže ponúknuť oveľa viac, než to čo si my sami uvedomujeme z minulosti. Hlavne EÚ môže byť veľmi cenným a platným partnerom v oblasti nekonvenčných bezpečnostných hrozieb a to aj v celej sérii ďalších otázok a ja si myslím, že by sme sa tým potenciálom mali zaoberať ďalej. Odstavec 8. Hovoríme regionálnych dohrách, e, obchodu v tejto oblasti a tak ďalej. Diskutoval som s predsedom výboru INTA. On mi povedal, že takéto výrazy sú až príliš silné, že by sme takto zasahovali do kompetencií výboru INTA. A teda Navrhujeme zmenu formulácie, ale ja som v zásade presvedčený, že vzhľadom na to, že je tu narastajúci záujem o regionálne dohody o voľnom obchode, tak na to by sme mali aj reagovať. Ako tu už bolo povedané, komisárka Malstromová mala zasadnutie s ministrami pre hospodárstvo a tam sa dohodli na misii a ešte dve veci stručne. Tento rok je rok niekoľkých výročí tak pre Asan, ako aj pre nás. Rozprával som sa s celým radom ľudí o takej myšlienke, že by sme spustili iniciatívu EÚ o akýsi výmenný program mladých lídrov EÚ a ASEAN aby sme oslavili tento rok výročí a aby sme stanovili aj nejaký smer do budúcnosti. Mm, spätná väzba bola pozitívna od mnohých ľudí aj tu v Bruseli, aj z regiónu Vasáne, regiónu Vasánu, takže by sme z toho mohli urobiť niečo funkčné spolu s komisiou ESVČ. A Záverom ešte je veľmi dôležité, aby EU inštitúcia a členské štáty prisúdili náležitú prioritu pravidelným politickým kontaktom. To už tu bolo povedané. A jediný spôsob, ako my môžeme naozaj a aby sme boli byť naozaj plne uznávaní ako ten hlavný a cenný partner, ktorým naozaj aj sme a že predznamenávame budúcnosť ASEAN. No tak to bude tak, že nevynecháme ani len jednu jedinú príležitosť na spoluprácu. Ďakujem, pán predsedajúci, ďakujem. Teraz pán Kukan za EPP, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Rád by som poďakoval pánovi Butikoferovi za návrh správy. Všeobecne povedané podporujem jeho prístup v správe. Nebudem opakovať všetko to pozitívne, čo povedala, ja dúfam, že táto správa spustí širšiu a aktívnejšiu diskusiu v Európskom parlamente a nielen diskusiu, ale aj diskusiu, na ktorú sa nadviaže konkrétnymi krokmi, ktoré povedú k ďalšej rozšírenej spolupráci EU-ASEAN. Pokiaľ ide o ten koncept tej azijskej cesty, tak EÚ by mala podporovať ďalšiu integráciu v regióne, čo by mohlo viesť k jednotnému trhu a k ďalším kontaktom medzi národmi a to by bol základ pre stabilitu a bezpečnosť v regióne. Posilnenie našej spolupráce s jedným z, z najviac dynamicky sa rozvíjajúcich regionov rozhodujúcu bezpečnosť, obrana, vedecká spolupráca, inovácie, konektivita a tak ďalej a tak ďalej. To sú oblasti, ktoré potrebujeme posilniť v obchode. Treba využiť bilaterálne dohody o voľnom obchode ako stavebné kamene pre širšie regionálne dohody podobného charakteru. Často naše vzťahy s týmto regiónom len vnímame cez obchodnú a hospodárskú optiku, ale myslím, že by sme tento e, tradičný e, rámec a poňatie mali prekročiť a rozšíriť. Vzťahy EU-ASEAN e, môžu potenciálne narastať do budúcnosti a súhlasím, že s regiónom treba rozvíjať strategické partnerstvo. To je kľúčové, aby sme posilnili vzťahy s týmto celým regiónom. A tu vidíme aj úlohu Európskeho parlamentu, hlavne pokiaľ ide o medziparlamentný dialog a spoluprácu s interparlamentným zhromaždením ASEANu. Máme veľmi konkrétne skúsenosti, ktoré môžu posilniť spoluprácu s regionálnymi telesami. Potrebujeme podporiť všetky tieto kapacity a ďakujeme obom odborníkom za ich vystúpenia. Jednoznačne nám pomohli. Rád by som ich poprosil, aby sa vyjadrili k jednej veci. Integrácia v rámci ASEANu slávy tento rok 50. výročie. Zaznamenávam tu rýchle rastúci región, ktorý je čím ďalej tým významnejší. Hoci krajiny ASANu si našli vlastný vzol integrácie, ale v našom záujme, aby sme podporovali širšiu spoluprácu, aby sme zdieľali naše skúsenosti. A mohli by ste sa prosím k tomu vyjadriť? Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Ďalší rečník. Samozrejme, nepreskakujem. A SND. My nemali sme indikáciu, že by ste chceli hovoriť. Budem hovoriť v mene môjho kolegu pána Davida Martina. Rád by poďakoval spravodajcovi za spavu. Rok 2017 je 40. výročie spolupráce s ASEANom a je to dobrý moment, aby sme urobili takú analýzu doterajšej situácie Treba prehlbiť ekonomické obchodné vzťahy a sú tu tie tri dohody, ktoré čakajú. ASEAN nie je len našim ekonomickým, ale aj strategickým partnerom a regionálna stabilita, a bezpečnosť, eh, hlavne v tejto dobe globálnej nepredvídateľnosti, to je veľmi znepokojivé pre EÚ a je to miesto, kde by Európa mala ísť cestou tak ako sa vybrali teraz USA. EU je tiež uniou hodnôt. Ľudské práva pracujúcich sú pre nás dôležité a preto by sme mali ďalej spolupracovať s partnermi v rámci ASEANu na dialógu, ktorý začal v roku 2015 a pokračovať v rokovaniach o partnerstve a dohodách o voľnom obchode. Ak ASEAN má byť úspešný ako regionálny hráč, tak musí zlepšovať životy občanov, ktorí teraz vyžadujú väčší priestor pre občianskú spoločnosť, slobodný tisk a aj hlas pre vznikajúce stredné triedy. Nedávno správy o situácii Rohingov v, v Miamare prišli správy o ponižujúcom zaobchádzaní s migrantami, tisícky vražd, taká je situácia, plus sa uvažuje za, znovu za deň trestu smrti a tak ďalej. Niekoľko štátov ASEANu sa dostalo do titulkov mass ak budú naďalej pokračovať prejavy porušovania ľudských práv, tak to ohrozí legitimitu ASEANu. A ak to bude takto pokračovať, ekonomické úspechy a úloha strategického hráča v regionálnej námornej bezpečnosti a tak ďalej, tam si ASEAN musí uchovať svoju legitimitu. Ďakujem. A teraz ďalšie politické skupiny. Ďakujem, pán predseda. Gratulujem pánovi Butikoferovi za prípravu jeho správy o politických vzťahov s ASEANom. ASEAN pokrýva celú sériu faktorov vrátanie investícií a správa prichádza v správnom čase, pretože teraz je 40. výročie našich formálnych vzťahov. Je to jeden z najrýchlejšie rastúcich regiónov na svete a potenciál pre EÚ, aby prehlbila svoje vzťahy s týmto regiónom, tak to by sa nemalo zanedbávať. Dobrým príkladom je, že EÚ udelilo Filipínam status GP+, ako štvrtá z týchto krajín, ktoré má takéto preferenčné podmienky. A je to inšpiráciou pre ďalších členov ASEANu. Ja plne súhlasím s tým, že naše vzťahy by sa mali zlepšiť na strategické partnerstvo a to by bolo príležitosť, aby EÚ posilnila svoju pozíciu v Ázii. Tiež je dôležité zdôrazniť v tej správe naše obavy pokiaľ ide o eróziu demokracie, porušovanie ľudských práv, represály, diskriminácie a tak ďalej. V niektorých krajinách, hlavne na Filipínach a podobne. Posledným rečníkom za zelených. Ja nie som tieňovou spravodajkyňou, pretože my máme spravodajcu, ale ja mám otázky aj na spravodajcu, pána Butikofera. Veľa sa hovorí o ľudských právach, ale ako sa zdá, tak my nemenujeme jednotlivé štáty obvykle, ale neviem, ako budeme takto ďalej pokračovať, pretože v Mianmarsku a na Filipínach máme naozaj obrovské problémy a nehovoriť o tom je naozaj zvláštne. A teraz E, k rečníkom. Pán Kivers, vy ste povedali, že nevidíte reálnu spoluprácu medzi jednotlivými členmi ASEANu. Ako teda vidíte také otázky ako subregionálna spolupráca, tam sa prišlo s dohovorom o boji proti pašovaniu ľudí. Možno máte aj iné príklady toho, kde to ale nezafungovalo. Pán Dali, vy ste povedali, že toto výročie spolupráce ASEANu tak spolupráca by sa mala posilniť a mohli by ste byť špecifickejší v oblasti ľudských práv. Napríklad pán Boštinaru povedal, že máme politický dialog medzi EÚ a ASEANom od prvej schôdzky od roku 2015 a predpokladá sa, že to takto bude v blízkej budúcnosti pokračovať. Ďalšia otázka. Je tu záujem prepojiť viacej obchodné rokovania z EÚ a požiadavky na zlepšovanie ľudských práv? Filipíny má GSP plus štandard a zároveň veľké problémy Mm, je možné, že Medzinárodný trestný tribunál začne ehm, konanie. Je to cesta, ako dosiahnuť zlepšenie a nie zhoršenie situácie. Pán Dali povedal, že EÚ a ASEAN spoločne by mali mm, globálne a multilaterálne spolupracovať, ale na akých otázkach? na migrácii. Filipíny, Indonézia, to maj, majú dobrú politiku. Mohli by ste sa k tomu špecifickejšie vyjadriť. Ďakujem. Čas je vždy luxusom v tomto výbore, hovorí pán predsedajúci, takže poprosím, poprosím vás, aby ste odpovedali, ak by sa dalo za 2,5 minúty vzhľadom k nášmu časovému rámcu. Ďakujem, hovorí pán Kuivers. O ďalšej spolupráci do budúcnosti by som povedal dve veci. Poprvé, dohoda o voľnom obchode EÚ A SEAN Ja si myslím, že na EÚ úrovni sa prijala správna politika, keď sa ukázalo, že nie je možné E, vyrokovať biregionálnu dohodu. Teda najprv vyrokovať dohodu so Singapurom, Vietnamom a tak ďalej. A to z viacerých dôvodov. Jeden bol ten, že ASEAN ako skupina krajín nie je porovnateľný s EÚ, nemá centrálne inštitucionálne orgány, ktoré by mohli riešiť takéto iniciatívy. A po druhé, je tu veľká rozvojová priepas medzi jednotlivými členmi ASEANu, takže ich záujem o FTA sa líši. Niektoré dokonca váhajú s uzavretím podobných dohod, takže ja tiež trochu váham. Je dôležité pokračovať v týchto rokovaniach. Áno, ako vieme, niektoré sú teraz pozastavené alebo nepostupujú, ale je dôležité urobiť niečo na úrovni EÚ. To je jedna vec. Druhá vec. Rozdiel v rozvoji je potrebná väčšia, a lepšia spolupráca s ASEANom a potrebujú tie krajiny pomoc a keď A keď dáme väčšiu pomoc tým najmenej rozvinutým v rámci ASEANu, tak im umožníme lepšie fungovať, lepšie sa integrovať. A preto z európskeho hľadiska by sme im vlastne pomohli. A tá spolupráca. Máte pravdu, keď hovoríte, neviem, či je to až tak úspešná záležitosť Prezentovalo sa to ako úspešná spolupráca, ale aby som bol úprimný, tak nie je to až také. Úspešná je to len jedna z mála regionálnych spoluprác, ktoré sa rozvinuli pôvodne. Sa to začalo pod záštinou Azijskej rozvojovej banky až neskôr. To bolo čiastočne úspešné. Potom sa to objavilo v oficiálnych dokumentoch. Je to jedna z mála z iniciatív regionálnej spolupráce. Je pravda, že je to dôležité a že tomu treba napomáhať. Ďakujem pekne za slovo, takže pokúsim zareagovať tak, ako boli prednesené tie komentáre, pokiaľ je integráciu ASEANu v zásade po 50. rokoch a po tých udalostiach u nás a tak ďalej. Európska únia samozrejme chce zdieľať naše európske skúsenosti s ASEANom. Samozrejme nie je možné, tak povediať, to skopírovať e, nikde inde vo svete, tieto modely. Je dôležité viesť úzke diskusie, vysvetľovať, prečo sme postupovali tak, ako sme postupovali a o oňolých prípadoch, pokiaľ ide o štáty ASEANu, považujú niektoré prvky nášho postupu za prospešné a potom sa rozhodnú rovnako pristúpať podobným výzvam. To je v zásade za všetkými typmi, tými typmi, typmi dialógu, ktorý s nimi vedieme. Pokiaľ ide o ľudské práva, mali sme dialog s Azijskou komisiou pre ľudské práva. Chceme mať s nimi ďalší takýto dialog v najbližších mesiacoch. Samozrejme, to ešte doplňuje bilaterálny dialog o ľudských právach s individuálnymi krajinami. Samozrejme, tie témy, o ktorých sa to hovorilo, Rohingovia, situácia v Tajsku, na Filipínach a inde. Áno, to nás nepokojuje, o tom sa hovorí priamo v rámci kontaktov s týmito štátmi. Pokiaľ ide o GSP+, je pravda, že pokiaľ nariadenie o GSP, tam sú určité stimuly na podnecovanie krajín k tomu, aby naplnili požiadavky významných medzinárodných dohovorov, pokiaľ ide o ľudské práva, práva pracovníkov, ako aj environmentálne otázky. Ak nejaká krajina dostane túto možnosť, je tam zároveň aj monitorujúci balíček ako súčasť nariadenia. A v prípade Filipín tam bola monitorovacia misia v priebehu už tohoto roku a vedieme dialog s Filipínami o tejto otázke. Globálne otázky? Aké globálne otázky? Pokiaľ je o globálne otázky, tak to je široká paleta, môže ísť také otázky ako klimatické zmeny, bezpečnosť, boj proti terorizmu a potom otázky týkajúce sa migrácie. Pokiaľ ide o náš prístup k tomuto, ide o to, že keď chceme rozvieť a posilňovať vzťahy s Azeánom, chceme mať silný dialog s nimi, ktorý ide nad rámec čisto bilaterálneho riešenia otázok. Chceme pomôcť preukázať to, že Európska únia nie je len hospodársky partner, ale aj politický a že nás nezaujímajú len naše a ich otázky z úzkeho hľadiska, ale naše a ich otázky zo širšieho hľadiska a globálne zadefinované. Ďakujem. Uh, no, spravodajca, ešte mňa minútu, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať za všetky komentáre. Chcem sa poďakovať kolegom, kolegom za komentáre. A pokiaľ ide otázku, ktorú mi položila pani Lochbiller, nemyslím si, že je mojou zodpovednosťou v rámci tejto správy sa zamerať na nejaké konkrétne krajiny. Máme tu príslušné uznesenia, ktoré príjmame tu v parlamente, pokiaľ naplnenie tohoto cieľa. Pokiaľ ide o tie citácie, uviedol som tam minimálne 11 takýchto prípadov, takže myslím si, že máme to dobre pokryté. Po druhé, chcel by som pri všetkej úcte nesúhlasiť s tou skepsou, ktorú vyjadril náš expert Kuivers, pokiaľ ide o ten cieľ mm, dosiahnuť FTA podľa tých regiónov. Myslím si, že sú tam určité geopolitické aspekty, ktoré je dôležité zohľadniť. Myslím si, že sú tu určité očakávania, pokiaľ ide o regióna vo vzťahu EÚ a to by sme nemali premeškať a premrať. Ďakujem. To... Ďakujem pekne. Takže ešte by som doplnil tomuto bodu, pokiaľ ide o otázku spravodajcu, pokiaľ časová línia, časový plán, je to pomerne zložité, ale zároveň máme tu určitú možnosť, aby tu na výbore sme hlasovali o stanovisku, to potom môžeme posunúť ESVČ a potom tomu, sa to môže využiť v rámci tej cesty vysoké predstaviteľky, ak to bude nevinutné, môže potom využiť z tej cesty uh, spätnú väzbu a potom zaplacovať ešte pred plénom, to by možno bol najlepší postup, pokiaľ ide o výbor EINTA. Sme ich e, vyzvali, aby predložili pozmeňujúce návrhy vo svojom mene. Uvidíme, či to podarí z časového hľadiska, pokiaľ nášho spravodajcu za SAD je v kontakte aj so príslušným spravodajcom pre ASEAN, takže budem môcť poskytnúť určite text, pokiaľ ide o otázky, ktoré sa týkajú obchodu. Takto bude možné doplniť našu správu. Myslím si, že takto môže postupovať. Ťažko by sme mohli mať takúto správu bez zmienky o voľnom obchode. Potom technické veci. Chcem ešte zdôrazniť, že ako o tom hovoril spravodajca, lehota pre pozmeňujúce návrhy je zajtra do 11. Potom ste hovorili o zvýšku časového plánu, o tom nebudem už teda hovoriť. Chcel by som povedať, tu sa dostávame k záveru našeho doobednejšieho rokovania. Pokračujeme o 15. Potom je spoločné sadnutie s výborom Kult. Ďakujem pekne a stretneme sa potom po obede.